Good morning everybody. Good morning, liebe Dobré ráno, vážení kolegovia, kolegyne. Oh, full house this morning. Sme tu skoro kompletne pretože máme dôležité hlasovanie na programe. Dúfam, že všetci máte aj hlasovacie kartičky so sebou. Budeme ich potrebovať. Takže bod 7 dnešného programu zmena a doplnenie nariadenia, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra. Spravodajca je Bart Stas. Budeme hlasovať. Návrh 6, 26, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 7 odpadá, takže návrh 27, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 28 s ústnym pozmenujúcim návrhom v častiach. E, za prvú časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté. Potom odpadá hlasovanie po častiach, takže ideme ďalej. Návrh 29, Žao Ferreira, kto je za? 29, proti kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh číslo 8. Kto je za? Pardon, odpadá. Návrh číslo 9 za. 9 proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Desiatka bola stiahnutá. Návrh 30 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 11 za proti, tu sa zdržiava hlasovania prijaté. Návrh 31 za. Proti. Tu sa zdržiava hlasovania prijaté. Návrh 12 bol stiahnutý. Návrh 32 s ústnym pozmenujúcim návrhom za. Proti. Tu sa zdržiava hlasovania prijaté. Návrh 33 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 13 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 34 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 37 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 14 odpadá. Návrh 35 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Prijaté. Návrh 36 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Prijaté. Teraz úvodné ustanovenia. Návrh 15 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. Návrh 16 za. Proti. To sa zdržava hlasovania prijaté. Jednotka stiahnutá. Návrh 18 za. Proti. To sa država hlasovania prijaté. Návrh 17 za. Proti. Do sa držia hlasovania zamietnuté. Návrh 19 za. Proti. Do sa držia hlasovania prijaté. Návrh 20 za, proti, Dosadržové sa hlasovania prijaté. Návrh 2 za, proti, Dosadržové sa hlasovania ešte raz 2 za, proti, Dosadržové sa hlasovania zamietnuté. Návrh 3 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. Návrh 4 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. Návrh 22 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. Návrh 21 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 5 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 6 stiahnuté, návrh 25 za. Proti. Tu sa zdržuje hlasovania prijaté. Návrh 23 s ústnym pozmeňujúcim návrhom a hlasovaním po častiach. Prvá časť. Nie, pardon, iba ústny pozmeňujúci návrh 23 za. Proti kto sa zdržava hlasovania? Prijaté. A návrh 24 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Takže teraz konečné hlasovanie. Prosím elektronicky. Hlasujte. Jeden o jedného viac u ľudovcov a nezaradených. Ešte stále jeden naviac u nezaradených. Aj u ľudovcov. Ešte si to <laughs> musíme dneska trošku natrénovať. Takže ešte stále naviac aj u ľudovcov, aj u nezaradených. Stále to platí. Drosy, niekto je za nezaradených. No, máte o jedného naviac. stále. Mohli by ste sa dohodnúť nezaradený, kto vyťahne jednu kartu? No. no ale teraz zase zelení majú o jedného hlasujúceho naviac. No, snáď sa nám to podarí. Nádhera. Teraz je hlasovanie ukončené. 28 za, 2 proti. Nikto sa nezdržal hlasovanie, takže blahoželám spravodajcovi Bartovi Stasovi za schválenie tejto správy. Ideme ďalej. Bod 8 nášho dnešného programu. poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom, spravodajkyňa Renáte Zoma, kompromis 1, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Kompromis číslo 2, kto je za, to je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Kompromis 3, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Konzolidovaný návrh 4 za, proti. Kto sa držíva hlasovania? Overíme si to. O troch naviac hlasujúcich u ľudovcov a pán Hartung u nezaradených hlasuje naviac u e ešte stále o jedného či dvoch naviac. Aj u ALDE o jedného naviac. Ešte stále u EPP. Aj u ALDE o jedného hlasujúceho naviac. No, tá vaša angažovanosť je úžasná, ale nie je to možné. Ešte stále u o jedného naviac. Paul Newton ale ešte u EPP sa musí niekto vzdať hlasovania. Máme dvoch koordinátorov, hádam len jednému sa podarí do toho vniesť poriadok. Stále o jedného naviac. Teraz hlasovanie ukončené. Tridsaťšesť za, teraz sa zdržali hlasovania prijaté. 5. konsolidovaný návrh odpadá. Konsolidovaný návrh číslo 6 za. Proti. Tu sa zdržuje hlasovania prijaté. Áno, môžeme si to overiť, ak chcete. Čiže návrh, konsolidovaný návrh číslo 6. u ľudovcov a socialistov jedného hlasujúceho naviac. Ešte stále u ľudovcov. Stále to platí. Peter Líze. Takže mm, jeden z náhradníkov sa musí jednoducho vzdať hlasovania. Je to v poriadku, teraz je hlasovanie ukončené. 29 za, 32 proti, zamietnuté. Teraz konsolidovaný návrh číslo 7. to je za? To je proti? Za hlasovania prijaté. Ideme ďalej. 137 hlasovanie po častiach. Prvá časť to je za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? Áno, môžeme si to overiť. <clears throat> Hlasovanie ukončené. Jasne zamietnuté. Takže je to tak, ako som hovoril. Druhá časť za. Druhá časť 137 za. Proti. Tu sa zdržová hlasovania prijaté. Dvadsať po častiach. Prvá časť za, proti, To sa zdržíva hlasovania prijaté, druhá časť za, proti, tu sa zdržíva hlasovania prijaté, 22 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté, 23 za, proti, tu sa zdržíva hlasovania prijaté. 138 v dvoch častiach. Prvá časť za, <clears throat> proti, kto sa hlasovania. Overíme si to. Prvá časť 138. pozmenujúceho a doplňujúceho návrhu. U jedného naviac u EPP. Je to teraz už v poriadku, hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Druhá časť za. <clears throat> Proti. Kto sa zdržíva hlasovania prijaté. 139 a 140 identické za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania prijaté. Pardon, zamietnuté. 141 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania prijaté. 24 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 25 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 142, 143, 144 identické za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 26 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 27 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté, 145 za, <clears throat> proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté. Ale môžeme si overiť 145. pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. 28 za. Proti. Tu sa zdržuje hlasovania. Zamietnuté. 29 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Tu sa zdržuje hlasovania. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Tu sa zdržuje hlasovania. Zamietnuté. 146 za proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté. 30A a 147 identické za, proti, e, prijaté. Tridsať B. Kto je za? zamietnuté. Overíme si 30B. Za socialistov jedného hlasujúceho naviac. Hlasovanie je teraz ale ukončené. Je to zamietnuté. 31 za. Proti sa zdržoval hlasovania zamietnuté. 148 za, proti, kto sa hlasovania zamietnuté. 32 za, proti, zdržoval hlasovania prijaté. 149 za, 32 overiť. Hlasovanie ukončené. Schválené. 149 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 152 za. proti. Kto sa zdržia hlasovania prijaté. Bolo to jasné, ale ak chcete, môžeme si to overiť. 149. Nie, pardon, 152 opravuje sa predseda. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 150 teraz za proti. To sa zdržuje hlasovania prijaté. Identické 151 a 153 za. <clears throat> proti. To sa zdržuje hlasovania zamietnuté. Ďalej. 35. Spravodajky za. 35 za. Proti sa hlasovania zamietnuté. 37 za, proti, kto sa hlasovania zamietnuté. 155 za, proti, kto sa hlasovania. Môžeme si to overiť. Hlasovanie je ukončené. Je to jasne schválené. 157 za. Proti. Do sa hlasovania zamietnuté. 158 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. bolo zamietnuté. Ideme ďalej. 39 za. Proti. To sa drží hlasovania schválené. 40 za proti. Kto sa držba hlasovania? Overíme si číslo 40. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. 156 za. Proti. Kto sa držba hlasovania schválené? 161 za, proti, zdržba hlasovania schválené. 41 za, proti, zdržba hlasovania schválené. 42 za, proti, zdržba hlasovania schválené. Ideme ďalej. Vraj nemáme rovnaké číslovanie. 187. 187 za. Proti. Kto sa držba hlasovania zamietnuté. 46 za. Proti. Kto sa držba hlasovania schválené. 47 za. Proti. Zdržba hlasovania schválené. 48 za. Proti. Zdržba hlasovania schválené. Identické 189 a 190 za. Proti. Zdržba hlasovania schválené. Štyridsaťdeväť za. Proti? Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. Dobre, 49 si môžeme overiť. Hlasovanie je teraz ukončené. Zamietnuté. 191 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. 50 za.

proti, kto sa zdržia hlasovanie schválené. Teraz o celom návrhu za, proti, kto sa zdržia hlasovania zamietnuté. 194A, 192A identické. A tie odpadajú. Dobre. 51A Hlasovanie po častiach. E, prvá časť za. Nie, pardon, prvá časť odpadá. Ďakujeme spravodajkyni. To odpadá. Takže ďalej Nie, pardon, iba druhá časť odpada. O prvej musíme hlasovať. 51a prvá časť za, proti, kto sa držal hlasovania schválené. Potom 194b za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené. 194b overujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Knapp, aber es war angenommen. Tesne to prešlo. 195 za. Proti. Kto sa Schválené. Ale overíme si to elektronicky 195. Hlasovanie je ukončené, jasne to prešlo. ...96, kto je za? Proti? zadržová hlasovania zamietnuté. 197 za. Proti. Schválené. Ďalej. 205. Spravodajkyňa za. Proti. Kto zadržova hlasovania? Schválené. 209. Za. Proti. Kto sa hlasovania? Schválené. 210 za. Proti. Zadržoval hlasovania schválené. teraz ideme úplne nakoniec. Päťdesiatšesť návrh, u mňa je to na strane 13. 56 za. Článok 26, prvý odsek, pozmenujúci a doplňujúci návrh číslo 56. Spravodajkyne za. Proti. Nech sa páči, pani poslankyňa. Preskočili sme to 204, 207 a ešte jeden sú ako keby mali odpadnúť, ak konsolidovaný návrh 4 prejde, ale je to špecifická téma. Ja si myslím, že by sme predsa len o tých troch bodoch mali hlasovať, pretože to nemalo byť pôvodne pokryté konsolidovaným návrhom. Predseda, navrhujem následovné. Budeme hlasovať o tom, či máme o tom hlasovať, pretože spravodajca je proti, takže výbor musí hlasovať o tom, či to je pokryté alebo nie. Takže budeme hlasovať. Ešte to presne upresneme, aby všetci vedeli, o čo ide. Glenis Vilmod ešte raz, prosím, čísla tých článkov. 21 až 25 odsek 2. Nie, 204. A 207 a 223. Ja to ešte prečítam, sú totiž to identické. Hovorí sa, že ak sú dôvody, kvôli ktorým by nebolo praktické označovať krajinu pôvodu alebo miesto e, pôvodu e, rýb alebo hydiny v spracovaných potravinách, e, sa môže povedať nasledovné of unspecified origin v hranatých zátvorkách, čiže s nejasným, neupresneným pôvodom. To sú tie tri návrhy spravodajkyň a potom budeme hlasovať o tom, či máme hlasovať a potom e, plato, ako to dopadne, budeme hlasovať o tých troch. Spravodajkyňa, e, my sme to e, veľmi dlho skúmali, čo sa stane, keď budú schválené konsolidované návrhy a tieto, o týchto návrhoch sa nemôže extra hlasovať. Oni odpadajú potom, ako e, bolo schva- bol schválený návrh, konsolidovaný návrh číslo 4. Jednoducho je to tak. Predseda, ja navrhujem, aby sme hlasovali, kto je za to, aby sme hlasovali o, tieto pozmeň- o týchto pozmeňujúcich návrhoch. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Kto je za? Kto je proti, prosím elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Nebudeme o tom hlasovať. Takže ideme k tomu pozmeňujúcemu návrhu 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa hlasovania schválené? 269 za. proti, dosadržova hlasovania schválené. Identické 270 a 274 za, proti, kto hlasovania schválené. Overíme si to. Hlasovanie je ukončené. zamietnuté, ale zdá sa, že ešte všetci nepoužili svoju kartu, ale je to zamietnuté. Teraz um, blok 276 a 271, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania. Môžeme si to overiť. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Ďalej. 57B. 57B. Proti sa zdržoval hlasovania. Môžeme si to overiť. 57B. Hlasovanie je ukončené. O jedného viac u socialistov. Áno, teraz je to ukončené, schválené. 277 a 278 a 279 sú identické za, proti. Tu sa zdržal hlasovania schválené. Môžeme si to overiť, ale bolo to jasné. Pán Hartung si musí vybrať svoju kartu. Hlasovanie je ukončené, schválené. Potom 57a a 280 identické za. Proti. E, veľmi málo dvíhate ruky 57 a 280, kto je za. Teraz je to jasné. Proti. Tu sa držia schválené. 281, 282 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania schválené? 58 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté? Ďalej 59 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté? 285 za. Pani Zomer, e, malo by to mať väčšinu, ale môžeme si to overiť 285, prosím elektronicky. Wir stimmen jetzt anders. Das ist interessant. Wir stimmen ab über 59, ja? Hlasujeme o 59. -ke. Dobre, takže došlo k omilu. Pani Zom chcela, aby sme ešte raz hlasovali o 59 vyškrtnutie tohto článku 29 ešte raz, teda 59, prosím, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme na 285. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Šesťdesiat, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 61 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 276 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 287 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 62, 63, 64, 65. Hlasujeme blok. To je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 288 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Končím hlasovanie. Prijaté. 279 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 66 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 67 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 68 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Po častiach 290, prvá časť, Takže 290. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Druhá časť je identická s 69, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. ďalších musíme hlasovať o sve, pretože konsolidovaný návrh bol zamietnutý. Takže ideme ďalej z 291, kto je za. Kto je za 291, pani Zomer. Je tu chyba v zozname hlasovania. Je tu iba napísané, že odpadáva návrh 291, ak je prijatý konsolidovaný návrh 6, ale od, vypadáva aj kvôli tomu, že bol prijatý konsolidovaný návrh číslo 7, pretože obidva konsolidované návrhy sa týkali označovania potravín a preto tento návrh 291 vypadáva. To súvisí s prijatím konsolidovaného návrhu číslo 7. My si myslíme niečo iné a preto budeme postupovať tak ako predtým. Budeme hlasovať o tom, či o tom budeme hlasovať. Takže hlasujeme teraz o tom, hlasujeme za to, kto je za to, aby sme o tom hlasovali. Kto je proti? To si musíme overiť. Hlasujeme. Jedného z EPP tu máme navyše. Teraz je to už v poriadku, končím hlasovanie. Väčšina je proti tomu, aby sme o tom hlasovali. Teraz prejdeme ďalej. Nech sa páči, faktická pripomienka. Myslím si, neviem, ako môžeme hlasovať pretože sú tu odlišné články. Kompromis číslo 7 sa týkal 33 čas 2, ale toto sa týka návrhu 33 číslo 3, takže to je iný článok. Neviem, ako môžeme o tom hlasovať. Also, <laughs> sorry. Prepačte väčšina hlasovala za to, že to, že o tom nebudeme hlasovať, takže môžeme pokračovať e, pri 292. To je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 293 za, proti, zdržali sa. Overíme si 293, hlasujme. Jeden z SND navyše. Ešte stále. Už je to v poriadku. Končím hlasovanie. Prijaté. 297. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Overme si 297. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Potom máme identický návrh 294, 295, 298 a 300. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Zamieta sa, áno. 301, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 70 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 296 za. Proti? zdržali sa, zamieta sa. 299 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 71 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Ale môžeme si to overiť. 71. -tka. Končím hlasovanie. Príjma sa. S 73. pokračujeme. Článok 33, odsek 3. Kto je za 73? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 311, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjima sa. Sedemdesiat 75, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 312, najprv ústny pozmeňujúci návrh, kto je za, Takže hlasujeme o pôvodnom znení. Ale to bolo stiahnuté. Takže pokračujeme so 76A. To je za 76A proti zdržali sa, príjma sa. 313 vypadá. 315, kto je za, proti, zdržali sa, príjima sa. Tristo šestnáct, tristo šestnáct za, proti, zdržali sa, príjima sa. sedemnáct. kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Ďalšie odpadá. 76C, kto je za? Proti? zřali sa? Overme si to. 76C. Koniec hlasovania. Je to prijaté. 318, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 319, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 77, kto je za? Proti? zdržali sa, zamieta sa. Ale môžeme si to overiť. 77. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 320, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 321 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 322 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 323, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 324 za, proti, zdržali sa, prijaté. 325 za, proti, zdržali sa, prijaté. 78 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa, zamietlo sa. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si 81. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 81 je zamietnutá. 326 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. 326. Jeden z SND navyše. Konec hlasovania. Zamieta sa. 326 je zamietnuté. 82, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 327 odpadá. 328 za. Proti? zdržali sa, zamieta sa. Overme si 328. Ešte tu chýbajú niektorí poslanci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 330 za, proti, zdržali sa, zamietata. 84 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 329 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 85 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 331 za, proti, zdržali sa, pridaté. 332 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 333 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 334 za, proti, zdržali sa prijaté. 335 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 336 za, proti, zdržali sa, prijaté. 337 za, proti, zdržali sa, prijaté. 338 za, proti, zdržali sa, prijaté. 339 za, proti, zdržali sa, prijaté. 340 za, proti, zdržali sa, prijaté. 341 za, proti, zdržali sa, prijaté. 342 za, proti, zdržali sa, prijaté. 343 za, proti, vzdržali sa, prijaté. 344 za, proti, zdržali sa, prijaté. 345 za, proti, zdržali sa, prijaté. 346 za, proti, zdržali sa, prijaté. 347 za, proti, zdržali sa, prijaté. 348 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 349 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 350 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 300 Overme si 350. Konec hlasovania. Zamieta sa. 351 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 86 za proti, držali sa, zamieta sa. 87 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 353, 359 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť. Konec hlasovania. Prijaté. 355 po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa prijaté. Overme si druhú časť. Čiže nejako verme, nebudeme si to overovať, je to jasné. Prijaté. 89 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 356 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 352 za, proti, zdržali sa, prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, prijaté. 357 za, proti, zdržali sa, prijaté. 358 za, proti, zdržali sa prijaté. 360 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 91 za, proti, zdržali sa, prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 94 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 95 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 96 za, proti, Overím, overíme si 96. Končím hlasovanie. Je to predsa len prijaté. 363 kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 362 a 64 sú identické. Kto je za tieto dva návrhy? Proti? Zdržali sa prijaté. 366 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 366. Overíme si tento návrh. Končím hlasovanie. Jasne prijaté. pokračujeme s 370 z 370, 371, 372, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Konec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme. S 381 hlasujeme o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Kto je za tento ústny pozmeňujúci návrh? Kto je proti tomuto ústnom pozmeňujúcemu návrhu? Aj to si musíme overiť, pretože to nie je jasné. 371, ústny pozmeňujúci návrh za. Končím hlasovanie. Prijaté. S 382 pokračujeme. Kto je za 382? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 98 za, proti, zdržali sa prijaté. 383 za, proti, zdržali sa prijaté. 373, overme si to. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz en blok 384, 385. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 99 za. Proti? Zdržali sa? Overíme si to. 99. Končím hlasovanie. Prijaté. Stovka, to je za. Proti, zdržali sa, prijaté. 387, 388, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 386 odpadá, 389, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 390, 391, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 392, s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 393, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prejdeme k 400. Áno. Ešte medzi tým je 102. Máte pravdu, čiže najprv 102 proti, zdržali sa, prijaté. 400, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 401, kto je za, kto je proti, zdržali sa, bohužiaľ zamietnuté. 402, kto je za, Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 104. Kto je za? Je tam blok so 106 a 107. Kto je za tieto návrhy? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 105. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté.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 prijaté. Tretia časť za, proti, zreli sa, zamietnuté. Číslo 109, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 5, číslo a proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti. Overíme si to. 6 Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 7 za. Proti zdržali sa schválené, 8 za, proti, zdržali sa schválené, 110 hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, sa hlasovania schválené, druhá časť za, proti, zdržba hlasovania schválené, 9 za, proti, zadržoval schválené. 112 za, proti, zadržová schválené. Identická desiatka a 114. Kto je za? Proti? Sa zdržiava. Overíme si to elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Schválené. 11 za. Proti. Kto sa drževa? Zamietnuté. 115 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 116 odpadá. 117 za. Proti zadržiava schválené. 119 za, proti, tu sa zdržiava, zamietnuté. 120 za, proti, tu sa zdržiava, zamietnuté. 122 za, proti, tu sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 12 za, Proti? To sa zdržal hlasovania. Zamietnuté. 123 za. Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 121 za. Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 124, hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, to je zdržová hlasovania zamietnuté, druhá časť za, proti, To je zdržová hlasovania zamietnuté, 125 za, proti, To je zdržová hlasovania zamietnuté, 126 za, proti, Zadržava hlasovania zamietnuté. 127 za, proti, to sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 128 za, proti, to sa zdržíva hlasovania. Overíme si to. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Ďalšia strana. Nie, 13. Najskôr 13. Za. Proti. že vlastne zamietnuté. 14 za, proti, zdržba hlasovania schválené. 15 za, proti, zdržba hlasovania schválené. 16 po častiach, prvá časť za, proti, zdržba hlasovanie schválené. Druhá časť za, proti, kto sa držíva hlasovania? Schválené. 130 za. Proti. Kto sa držíva hlasovania? Zamietnuté. 131 za. Proti. Kto sa držíva hlasovania? Overíme si to. o jedného ľudovca naviac hlasuje. Teraz je to v poriadku. Je to ukončené, schválené. Schválené. 133 za. Proti. Tu sa drží hlasovania. Zamietnuté 17 za. Proti. Tu sa drží hlasovania. Zamietnuté 18 za. Proti? Kto hlasovania? Schválené. Nie 19 za, proti, to zdržba hlasovania schválené, 135 za, proti, to zdržba hlasovania schválené, 136 za, proti, kto sa hlasovania? Schválené. Tým sme na konci. A ešte jedno posledné konečné hlasovanie elektronicky. U socialistov jedného naviac hlasuje. Hlasovanie je ukončené. 57 za, 4 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Blahoželám spravodajkyni Renáte Zomer. Je to dôležitá správa. Týmto sa končí dlhý boj. Máme eh, eh, Westlund, kolegu, kolegyňu Westlund, ktorá sa hlási o slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Prosím, mohli by ste sa spojiť so sekretariátom a dohodnúť sa na pravidlách, o ktorých by sa by sme sa mali riadiť, takže ktoré pravidlá sa vzťahujú na pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Je to pre nás dôležité, pretože my môžeme predkladať e, návrhy uznesení, o ktorých sa potom hlasuje na výbore. Je to naše právo. E, keď e, potom ale spravodajca môže povedať, že nie o tomto sa jednoducho hlasovať nebude bez toho, aby ho uviedol dôvody, to podľa mňa nie je správne a nám to potom bráni v hlasovaní o niektorých pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch. Takže koordinátori by si mali spolu sadnúť a dohodnúť sa na nejakom e, moduse operandy, na nejakom etickom kódexe, aby sme my vedeli, aké pravidlá sa uplatňujú. My sme dostali deň predtým konsolidované návrhy návrhov a potom sa dozvieme, že naše vlastné návrhy odpadávajú a nemôže sa o nich hlasovať. Je to trošku nešťastná situácia. Dobre, ja myslím ale, že o tom e, rozhoduje rokovací poriadok a nie spravodajca. E, toho sme sa aj teraz držali a keď boli pochybnosti v dvoch prípadoch, tak e, hlasoval výbor. Dobre, teraz ideme ďalej. Viac ako HDP, meradlo pokroku v meniacom sa svete, spravodajkyňa Anna Rozbach, prvý odsek, najskôr Ekon 1, Je tu konsenzus. Čiže dohoda medzi spravodajkyňou a tieňovým spravodajcom, teda, že e, sa o tom bude hlasovať en blok o tých zvyšných odsekoch, ak nikto nebude Eh, namietať, tak pôjdeme v dvoch etapách. Najskôr blok o tých ocekoch, ktoré treba ešte schváliť a potom eh, konečné mm, ustanovenia nik nenamieta a preto sa pýtam, kto je za hlasovanie en blok o ešte ostávajúcich odsekoch. Kto je za? Kto je proti? Tu sa zdržíva hlasovania. Je to schválené. Takže teraz hlasujeme elektronicky o správe. Pardon, hovorí Doris Pak. My sme teraz hlasovali o tom, že budeme hlasovať en blok. Áno, za to sme boli, ale musíme ešte hlasovať proti hlasovaniu en blok a potom až to záverečné hlasovanie. Prosím, spravodajkyňa, vneste do toho trochu svetla. Pani Rozbach, o čom blok hlasujeme a ako máme postupovať, aby niečo bolo schválené. Pani Rozbach, stručne. My sa pokúsime o následovné. Od ITRE, EKON a REGI máme e, vlastne e, prvé kolo hlasovania za sebou A teraz sme sa s tieňaňovými spravodajcami dohodli, že nebudeme prekladať žiadne pozmenujúce, doplňujúce návrhy, chceme nejaký základný dokument, ten, k tomu sa dnes chceme dopracovať a preto máme taktiež tie pozmenujúce návrhy, ktoré by mali byť stiahnuté dnes, aby sme naozaj mohli sa dopracovať k nejakému konkrétnemu základnému dokumentu. To je náš cieľ dnes a preto Econ, DV a ITRE už boli schválené v prvom kole. A my teraz chceme jasne povedať, že s týmto dokumentom dnes už nechceme hýbať. predseda. Dobre, takže hlasujeme en blok o tých e, návrhoch, ktoré sú na šedom pozadí v dokumente. Tých sa týka hlasovanie en blok. Ja sa ešte raz pýtam, kto je za tieto návrhy na šedom podklade, kto je proti. Teraz to je jasné, kto sa zdržiava hlasovania. Takže tie už sú von. Ďakujem za tieto informácie. A teraz to záverečné hlasovanie, kto je za to, takto pozmenenú správu, ale to je elektronické hlasovanie. Pán Hartum by mohol svoju kartu aj vytiahnuť. Hlasovanie je ukončené. 59 hlasmi za, jedným proti je táto správa schválená. Blahoželám spravodajkyni Anne Rozbach za uh, správu s názvom Viac ako HDP. Uh, e, ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom aj sekretariátu za prácu na všetkých týchto správach. Teraz sa dostávame k Ja, wir haben jetzt einen Punkt auf der Tagesordnung, den die Koordinatoren gestern äh, besprochen und ver Teraz bod na programe, na ktorom sa včera äh, dohodli koordinátori 26. apríla äh, bude 25. Äh, výročie Černobylskej katastrofy a my sme sa dohodli na ústnej otázke v pléne s cieľom podnetiť rozpravu s komisiou a radou. Dostali ste tento návrh otázky a žiadatelia sa e, dohodli. Takže budeme o tom hlasovať. Kto je za túto ústnu otázku, tak ako bola predložená? Kto, sa, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovať. Takže je to schválené a táto otázka odznie v pléne. Teraz e, správa o Reste Rossi. Mobilita a začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010-2020. Najskôr má slovo pán spravodajca. Nech sa páči, pán Rossi. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Táto, toto stanovisko je veľmi dôležité a nejde tu vôbec o politickú príslušnosť. Ide o osoby so zdravotným postihnutím. My sme boli požiadaní o stanovisko. Gestorský výbor je Výbor pre sociálne záležitosti ide o stratégiu, ktorá má umožniť začlenenie osôb so zdravotným postihnutím v rámci Európskej stratégie na roky 2010-2020. Či už hovoríme o osobách s postihnutím alebo e, s osobami, ktoré sú znevýhodnené. Nech už to nazveme akokoľvek. Tieto osoby majú rovnaké práva ako ostatní. Takže Krajiny sa musia zaviazať k tomu, aby všetky e, služby mobility im boli sprístupnené. E, napríklad prostredníctvom prístupu k informatickým službám, e, lepšie začlenie, možnosti začlenenia týchto osôb. Verejné politiky aj súkromné opatrenia by mali umožniť, aby takíto ľudia mohli taktiež pracovať, pretože Zamestnanie je najlepším spôsobom k sociálnemu začleneniu. Osoba, ktorá pracuje, sa môže pohybovať, môže e, vo voľnom čase športovať alebo sa venovať iným činnostiam. Takže je to taký celok, ktorý e, vlastne umožňuje to začlenenie. Spojené národy prijali dohovor o, o e, právach e, osôb s postihnutým EÚ k tomu pristúpila a 16 členských krajín EÚ už ratifikovalo tento dohovor a ostatné krajiny e, tak spravia. Chcem pripomenúť jednu vec. Musíme počítať s vhodnými zdravotnými službami pre osoby so zdravotným postihnutím, pretože je ešte príliš veľa rozdielov medzi jednotlivými členskými krajinami a e, aj tie e, zneužívania e, vo vzťahu s postihnutými musia byť odstránené. A taktiež je tu otázka mentálneho zdravia. Malo by byť možné v ranom štádiu vzhodnotiť, e, vyhodnotiť potreby. Krajiny by sa mali viac zaviazať ku koordinácii s cieľom spojiť e, osvedčené postupy v oblasti sociálneho začlenenia, prístupu k práci. Uvediem príklad, ak dovolíte. E, občan s postihnutím, ktorý nasadne na vlak v Turíne, ktorý chce ísť do Milána, sú iba dva vlaky za deň, ktoré sú prístupné alebo ktoré sú bezbariérové, teda kde môžu nastúpiť aj e, osoby na vozíčku, takže je možné, aby osoby s postihnutím sa mohli pohybovať a naozaj by bolo e, neželateľné, aby v druhej krajine narazili na neprekonateľné prekážky. Ako výbor, ktorý má na e, starosti zdravie, myslím, že musíme vyslať jasný odkaz. Tieto osoby trpia ak nemajú prístup k tým službám, ktoré potrebujú, alebo keď ten prístup je ťažký. Ďakujem pekne, pán De Rossi. Je to veľmi dôležitá správa, pretože 4 e, milióny občanov EÚ majú, trpia zdravotným postihnutím a stretávajú sa s týmito ťažkosťami, takže je dobre, keď e, e, sa niekto zasadzuje za ich práva v parlamente. Ďalší rečník. You, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Som rada, že môžem byť inou spravodajkyňou. Ja chcem sa poďakovať spravodajcovi. Mnohí ľudia považujú za prirodzené, že môžu naskočiť do autobusu, navštíviť priateľov alebo hrať futbal, môžu vykonávať rôzne činnosti ale e, každý šiestý občan EÚ e, trpí nejakým postihnutím a preto e, má nejakú prekážku pred takými, pri takýchto aktivitách. V rámci EÚ je veľká podpora zo strany občanov voči týmto aktivitám a plánom a komisia identifikovala 8 hlavných oblastí pre činnosť. Ja by som sa chcela zamerať najmä na oblasť zdravia. Vieme, že ľudia s postihnutím často majú eh, obmedzený prístup k bežným zdravotníckým prehliadkám, eh, čo ešte zhoršuje ich situáciu. Musíme podporiť opatrenia, ktoré eh, budú viesť k poskytovaniu neobmedzeného prístupu k zdravotníckým zariadeniam a prehliadkam. Chcem tiež podporiť istú mobilitnú kartu, podporiť e, buď teda e, posilnenie už existujúcich národných e, kariet alebo vytvorenie z tej európskej karty pre ľudí so zdravotníckým postihnutím a teším sa na našu spoluprácu v nadchádzajúcom období. Ďakujem. Teraz pán, pán Učas. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene ALDE by som chcel zablahoželať nášmu spravodajcovi, pánovi Rosimu, za vynikajúcu prezentáciu jeho správy. Myslím si, že sú tam isté veci, ktoré by sa dali tu zahrnúť, pretože ako sme už počuli, toto je otázka veľkého významu pre veľmi veľký počet ľudí. Ale nielen pre ľudí so, so zdravotným postihnutím, ale tiež pre e, celú tú časť spoločnosti, ktorá chce riešiť e, problémy týchto ľudí a mali by sme tu pripomenúť e, pozitívny uh, E, bod v oznámení komisie oproti, teda posun oproti minulosti a to je to, že komisia je otvorená aj finančnému príspevku, e, čiže finančne podporovať pozitívne činnosti tak, aby v Európskej únii bol rovnaký prístup nielen k s e, zdravotníckým zariadeniam, ale aj za rovnakých sociálnych podmienok rovnaké vzdelávacie príležitosti a tak ďalej. Toto je krok, ktorý nám môže pomôcť prekonať rozdiely a tu nejde len o tie rovnaké príležitosti, ale určite každý si e, zaslúži rovnaké podmienky. Ale potrebujeme tu zahrnúť aj ďalšie body do tejto správy a preto by som sa chcel pozrieť e, napríklad na článok 5. Myslím si, že by mohol byť podrobnejší, pokiaľ ide o vzdelávanie, ale tiež by mohol Mohli by sme tu zahrnúť aj odbornú prípravu. E, tiež by sme to, mohli by sme to tu nejako doplniť a upraviť. A keď hovoríme o sociálnom zabezpečení ľudí s zdravotným postihnutím, to musíme teda jasne e, ukázať, jasne povedať, že potrebujeme sociálne zabezpečenie prostredníctvom programov na pomoc Ehm, čo sa týka bývania alebo pomoc v nezamestnanosti, ehm, dôchodkov, rôznych prídavkov. A keďže existuje istá, dá sa povedať, sociálna diskriminácia voči takýmto ľuďom, myslím si, že by bolo vhodné zdôrazniť potrebu krokov, ehm, ktoré by viedli aj e, k verejnej kampanii a ktoré by jasne ukazovali, e, aké sú naše priority a čo chceme dosiahnuť e, v rámci tejto oblasti. Ďakujem, pani Hybner Ďakujem pekne. Táto oblasť, o ktorej dnes diskutujeme, sa týka sociálneho vylúčenia. Hovoríme tu o odstraňovaní bariér, čiže pozeráme sa na tento problém z pohľadu tých existujúcich bariér, ktoré zabráňujú prístupu napríklad e, k zdravotnej starostlivosti, ale tieto bariéry sa netýkajú len prístupu, respektíve toho e, nedostatočného prístupu, týkajú sa aj e, napríklad e, mobility, ale aj e, sociálnych prekážok, napríklad prekážok e, k vzdelávaniu. Mnohí ľudia sa nedostanú k vzdelávaniu nielen e, kvôli nedostatku financií, ale kvôli nedostatočnému prístupu a kvôli tým príkážkám, Potom prístup k pracovnému trhu. Mnohí ľudia by nemuseli využívať prídavky a e, rôznu pomoc, e, ak by existovali podmienky, ktoré, e, ktoré by im umožňovali prístup k pracovnému trhu. Tie prídavky alebo pomoc Finančná pomoc eh, by už mala byť len posledným prostriedkom. Mali by sme sa spoľahnúť na všetky tie skúsenosti, ktoré už máme z tejto oblasti, tak aby sme mohli podporiť situáciu ľudí s postihnutím. Myslím si, že ak budeme pokračovať týmto smerom, tak môžeme odstrániť tieto prekážky. Myslím, že je to možné. Ďakujem. Ja by som nechcel odstrániť len tie fyzické bariéry, ale aj komunikačné bariéry. Myslím, že by sme sa mali snažiť zaručiť, že naše informačné technológie sa budú využívať aj takým smerom, aby sme odstránili tieto bariéry do najväčšej možnej miery. Myslím si, že toto by sme mali tu zahrnúť, eh, aj pokiaľ ide o výskum. Eh, počnúc rámcovým programom AIDS, aby sme pomohli odstrániť tieto bariéry. Ďakujem. Eh, takže toľko kolegovia. Teraz odovzdávam slovo Eh, zástupkyni komisie z DG pre spravodlivosť. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať výboru za to, že zobral do úvahy našu eh, stratégiu, naše to oznámenie o stratégii pre ľudí so zdravotným postihnutím pre ďalšie 10 ročie. Mnohí ľudia eh, zdôraznili špecifické aspekty, ktoré pokrýva stratégia táto stratégia má veľmi silný mandát, ktorý na jednej strane sa vzťahuje na eh, dohovor OSN o právach ľudí pre, so zdravotným postihnutím, ktorý podpísala, alebo ktorému pristúpila aj EÚ od januára tohto roku a eh, ktorý nás aj inšpiroval k eh, vytvoreniu tejto stratégie vo všetkých oblastiach, ktoré sú relevantné pre účasť ľudí so zdravotným postihnutím na ekonomike ako ďalších činnostiach. A potom ďalším dôležitým dokumentom je Európa 2020, teda tá naša stratégia, kde sa niektoré ciele týkajú e, z podpory zamestnanosti, e, zdravia, vzdelávania a e, tieto sú veľmi dôležité pre začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti na pracovný trh a e, do hospodárstva. Čo sa týka prístupnosti alebo prístupu, čo zdôraznili mnohí kolegovia, komisia plne súhlasí s tým, že bariéry nie sú len fyzické alebo environmentálne, ale aj spoločenské, kultúrne a komunikačné. Za týmto účelom komisia oznámila v stratégii prípravu e, zákona o európskom, európskeho zákona o prístupe alebo prístupnosti, e, ktorý bude riešiť pre všetkým tento prístup e, na pracovný trh, na vnútorný trh EÚ čo skoro eh, bude publikovaná štúdia, ktorá eh, bude zahrňať aj hodnotiacu štúdiu, ktorá prinesie relevantné údaje. A to sa týka zapojenia rôznych aktérov eh, z priemyslu, ako aj civilnej spoločnosti a mimovládnych organizácií, o to sa samozrejme budeme snažiť, aby sme priniesli návrhy. Ďakujem a teraz odozdávam ešte slovo na záver nášmu spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Som spokojný. Zdá sa mi, že všetci predrečníci e, sa držia cieľov tak e, stretnutia s komisiou, ako aj mojej správy. Samozrejme, nie je tu veľký priestor, pretože e, my môžeme napísať len istý počet vecí v tejto fáze, ale som veľmi vďačný návrhom kolegom. Ďakujem im a stručne sa na nich pozriem. Prvý kolega hovoril o lepšom prístupe k zdravotnej, zdravotnej starostlivosti Áno, myslím si, že mohli by sme tu mať pozmenujúci, doplňujúci návrh. Môžeme o tom hovoriť. Potom e, kolega Učes uh, hovoril o tiež finančnej podpore. Samozrejme je pravda, že štáty e, môžu hovoriť, že nič e, nemôžu v tej oblasti urobiť, ale pokiaľ budú finančné prostriedky, tak samozrejme e, môže tu byť podpora, podpora áno, vzdelávanie, odborná príprava, to, je, to sú kľúčové otázky, pretože zabezpečujú potom aj prístup na e, pracovný trh, áno, potom prístup k bývaniu, pretože vieme, že často ľudia opustia svoje rodiny a potom majú problémy, pokiaľ ide o začlenenie do spoločnosti a potom samozrejme aj o svetová kampaň. To je veľmi dôležité pre všetkých, nielen pre ľudí so zdravotným postihnutím. Kolegyňa Himner hovorila o rovnakom prístupe nie len k mobilite, ale aj k službám a samozrejme eh, by sme mali eh, myslieť aj na to, že tu nejde len o napríklad do prístup k zdravotníckým zariadeniam, k nemocniciam a podobne, ale aj v našom bežnom živote, napríklad k športu alebo k zábave a tak ďalej. Ak ľudia s postihnutím môžu byť začlenení do spoločnosti, tak potom tie e, programy sociálneho zabezpečenia môžu byť už len tou pozlenou možnosťou a tieto sociálne služby by e, neboli až tak potrebné ako teraz. Áno, kolega Prody povedal, že je potrebný aj prístup ku komunikácii. Ja som to tiež e, zahrnul do jedného z mojich odsekov a potom prístup k informačným technológiám. To znamená, že napríklad teda často ľudia s postihnutím majú problém dostať sa na internet, využívať informačné technológie myslím si, že komisia to tiež môže zahrnúť do svojho oznámenia a ja plne s ním súhlasím. Ďakujem. E, to ukončuje tento bod programu. Teraz prejdeme k ďalšiemu. Respektíve mohol by som ešte zo pár slov povedať o predbežnom harmonograme. E, Termín je 30. 3. E, máj na predkladanie návrhov, 24. mája prijatie v našom výbore a 16. júna vo výbore pre zamestnanosť sa bude o tomto rokovať. Takže týmto môžeme ukončiť tento bod programu a teraz prejdeme k ďalšiemu a to je preskúmanie návrhu stanovisko o prioritách energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie e, kroky. Je to, gestorským výborom je ITRE a spravodajkyňou z nášho výboru je pani Rovana Plam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Výbor ITRE je gestorský výbor. Ide o priority v oblasti energetickej infraštruktúry na východ e, až do roku 2020. Ja vítam návrh komisie, konkrétne priority, teda pred a po roku 2020. V rámci tohto stanoviska som sa opierala o nasledovné, napríklad investície, základné investície, ktoré sú dôležité v oblasti energetickej infraštruktúry na to, aby sme dosiahli nami stanovené ciele. V oznámení komisie sa e, uvádza číslo, ktoré je potrebné 200 miliárd eur. E, táto suma je potrebná na presadenie nových technológií a na e, taktiež e, vybudovanie infraštruktúry. Ak by sa tento obnos neinvestoval, tak by náklady stúpli kvôli e, zhoršeniu životného prostredia. Bola by taktiež väčšia, väčšia neistota v oblasti dodávok energie, v oblasti závislosti, závislosti od dodávok, taktiež pokles životnej úrovne a tak ďalej. Takže musíme nájsť udržateľné finančné zdroje pre tieto investície. investície. A myslím, že sa tu treba zamyslieť aj nad e, súkromno-verejnými partnerstvami. taktiež e, sa treba pozrieť aj na e, dane, e, napríklad poplatky za CO2 emisie, to všetko by sa dalo využiť. A potom sú tu rozdiely, ktoré by bolo potrebné stierať a taktiež prispôsobiť naše e, siete požiadavkám spojených s využívaním obnoviteľných zdrojov a s vytváraním zelených pracovných miest. Ale sú tu aj rizika, napríklad operatívne, prírodné, ale aj politické a antropogénne rizika. Musíme mať inteligentné prepojenia sieti a potrebujeme taktiež mať efektív, e, štúdie efektívnej, efektívnej nákladovosti, ale treba sa taktiež zamyslieť nad envirom, environmentálnymi štandardmi a inými, ktoré sa musia plne uplatňovať. Ja som členským krajinám navrhla e, vytvoriť akúsi e, mapu rizík s cieľom monitorovať dosiahnuté výsledky. Čo sa týka využívania inteligentných energetických prepojení a to taktiež e, s cieľom ich vylepšenia. Ja som e, rozmýšľala aj nad kompromismi a ja navrhujem členským krajinami poskytovali informácie občanom, ale aj občianská spoločnosť a sociálni partnery a to na to, aby využívateľia týchto nových technológií si uvedomovali využívanie takýchto inteligentných sietí. Národné prepojenia musia byť modernizované v oblasti energie a superinteligentná sieť by mohla energetické dodávky zaručiť za uh, akési priateľné ceny pre užívateľov. Bolo by potrebné, aby zapojenie uh, verejnosti bolo uh, zaručené, čo sa týka rozhodovania. Treba dohliadať na konkrétne uplatňovanie projektov ktoré musia ozrkadľovať potreby občanov. Ja sa chcem poďakovať mojim tieňovým spravodajcom, chcem sa poďakovať aj sekretariátu výboru. Naozaj e, bola aj neformálna diskusia v Štrásburgu na túto tému. Teraz sa vám chcem poďakovať za vašu pozornosť a e, očakávam vaše stanoviska k mojim návrhom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz odozám slovo pani Hibner. Ďakujem pekne. Spravodajkyňa sa vyjadrila k rôznym otázkam vo svojej správe a myslím si, že by sme mali na túto oblasť nahliadať realisticky. Európska rada v roku 2007 prijala kľúčové ciele energetickej politiky EÚ založené na konkurencie schopnosti, stability, stabilite a bezpečnosti dodávok. 20 obnoviteľných energií, ako aj zníženie o 20 emisí CO2 a energetická účinnosť by sa tiež mala zvýšiť o 20 Avšak Spravodajkyňa sa zamerala na klimatickú politiku a vytvorenie zelených pracovných miest. Myslím si, že vyšší dôraz by sa mal klá... väčší dôraz by sa mal klásť na zabezpečenie dodávok energií a na vývoj energetického trhu, pretože to je jeden z kľúčových cieľov energetickej politiky. Rovnako Dôležitý je e, rovnaký prístup k energetickým trhom, pretože e, časové trvanie energetických investícií je dosť dlhé, musíme zaručiť, pretože e, všetci, všetci aktéry na energetickom trhu, vrátane domácnosti, e, že im bude teda e, venovaná náležitá e, pozornosť. Je vypracovaná tzv. roadmap do roku 2050 a myslím si, že by sme nemali akceptovať riešenia, ktoré na ktorých sa ešte nedohodla rada, e, ktoré neoznačila ešte za priority. Nemôžeme e, podávať takéto vyhlásenie, to by bolo predčasné. Čo sa týka bodu 4, e, čo najprísnejšie normy. Áno, čo sa pokiaľ ide o bezpečnosť, ale nie pokiaľ ide o environmentál, ochranu životného prostredia. Musia byť racionálne rozumné. Musíme tu brať do úvahy aj rozvoj infraštruktúry a prepojenie európskych sústav. Tieto prepojenia e, ešte neexistujú, pretože často tu existuje voči ním odpor. Takže tie normy by mali byť rozumné, nemali by blokovať prepojenie sietí. Takže musíme naozaj postupovať rozumne a spoliehať sa na vedecké poznatky. Bod 5. Spomína sa tu skladovanie alebo skladovanie energie, a teda en, elektrické energie. Ešte nám chýba e, vedecký výskum v tejto oblasti. Ešte zatiaľ nemáme technológie, ktoré by mohli zabezpečiť skladovanie elektrickej energie bez toho, že by sa znížila účinnosť pretože zatiaľ tie technológie, ktoré máme, znižujú jej účinnosť, efektívnosť. Teraz obnoviteľné zdroje, ktoré sa týkajú na Eh, ktoré sa týkajú prepojenosti sieti. Ak sa nám nepodarí identifikovať eh, vlastníka siete, ktorý musí vlastne vytvoriť eh, takéto prepojenie čo teda urobíme? Nesmieme mať takú situáciu, e, kedy by tie náklady museli znášať buď prevádzkovateľia, alebo potom e, domácnosti. Takže to jasne musíme vyjadriť v tomto dokumente, kto by znášal tieto náklady. Potom bod 7. Je tu veľmi dobré vyhlásenie komisie. Myslím si, že je to veľmi dobrý návrh keď by sa aplikoval tzv. blueprint ako dôležitý prostriedok pre uplatňovanie prioritných projektov. Potrebujeme zjednodušiť postupy, ktoré sa týkajú hodnotenia e, environmentálneho vplyvu a potrebujeme komunikovať s verejnosťou Myslím si, že to by mohlo vyriešiť mnohé problémy, ktoré máme pri uh, uvádzaní takejto infraštruktúry, pri informovaní o takejto infraštruktúre. Takže čo najskôr musíme komunikovať s verejnosťou predtým ešte, než budú skompletizované tieto projekty, pretože vtedy by bolo už, nesk- už by bolo neskoro zdá sa, že e, niektoré aspekty trošku podceňujeme, nevenujeme im až takú pozornosť, akú by sme mali. My vieme, že obnoviteľné e, zdroje energie sa zvýšia, ale ten prístup musí byť vyvážený. E, a tieto zdroje musia byť napojené vhodne na danú sieť. Predovšetkým, keď máme na mysli medzinárodnú sieť. Je dôležité vedieť, využiť efektívne tieto zdroje. A teraz pani Wills, tieňová spravodajkynia za GUE. Ďakujem pekne. Ja som sa tiež, by som sa chcela poďakovať pani Plump. V Štrasburgu sme už mali výmenu názorov a myslím si, že klimapolitické ciele sú, a taká isto aj zelené pracovné miesta sú veľmi dôležitými cieľmi. Myslím si, že by bolo dobré, keby sme spomenuli pár bodov, ktoré sú dôležité za našu politickú skupinu. Ide tu energetickú infraštruktúru, pokiaľ ide o obnoviteľné energie. Takúto štruktúru musíme vybudovať a obnoviteľné energie to znamená, že by sme mali centrálne, centrálnu produkciu energie a Mm, potrebujeme takisto aj energetickú štruktúru, pokiaľ ide o energiu produkovanú z uhlia a plynu, aby sme sa mohli v budúcnosti postupne vyhnúť produkcii z atomovej energie. A takisto treba financovať energetické štruktúry z verejných prostriedkov, pretože ak to budú robiť koncerny ako také, tak náklady tak či tak prejdú na spotrebiteľov a samozrejme očakávajú sa ešte aj zisky z takýchto sietí, čiže my v Nemecku by sme skôr vsádzali na rekomunalizáciu sieti. A takisto treba zjednodušiť aj e, licenčné procesy a to znamená, že takéto Procesy by mali byť rýchlejšie, flexibilnejšie a nemali by, nemali by dávať toľko prekážok do cesty tým, ktorí sa takúto licenciu uchádzajú. Pokiaľ ide o takéto procesy, a pokiaľ ide o energetickú infraštruktúru, tak mali by sme celý tento proces zrýchliť, pretože ak by sme na tom participovali participovala verejnosť takýmto spôsobom, tak by sa to jednoducho dalo celé urýchliť. Ak by bol takýto projekt potom akceptovateľný pre ľudí v danej alebo v konkrétnej oblasti, tak by sa to celé dalo aj týmto spôsobom zrýchliť. Nebol by tu nejaký odpor, ktorý by bol značný. A takisto si myslím, že pokiaľ ide o energetickú účinnosť, to musíme takisto brať do úvahy. Pokiaľ ide o energetickú infraštruktúru, Musíme sa pozrieť na to, aké tu máme možnosti, ktoré sa dajú v dohľadnom čase dosiahnuť a nemali by sme sa sádzať iba na zvyšovanú potrebu energie. Pokiaľ ide o ciele súvisiace s energetickou štruktúrou, musíme podporiť eh, vybudovanie sieti alebo zabezpečenie sieti. Pokiaľ ide o zabezpečenie energie, energiou, potrebujeme samozrejme aj siete medzi jednotlivými štátmi a by sme mohli energiu medzi štátmi vymieňať. A v tomto kontexte predložíme pozmeňujúce návrhy. Ďakujem, pani Kostec. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď ide o energetické infraštruktúry po roku 2020, tak naozaj sú nevyhnutné a treba masívne investovať. Hovorí sa o 200 miliardách eur e, počas desiatich rokov na financovanie energetických infraštruktúr bez ohľadu na spôsob výroby energie. Takže bezpodmienečne tieto infraštruktúry potrebujeme. Hospodárska kríza v súčasnosti je možno práve príležitosťou eh, hľadať alternatívy ku eh, súčasnému stavu, takže eh, podporovať výskum, využívať technológie a tak podnetiť rast a tvorbu pracovných miest. Je dôležité podporovať výskum, vývoj, ale mm, taktiež mať aktívnu politiku financovania, využívať inovatívne nástroje, Európsky fond pre financovanie inovácií, Európsky fond pre patenty napríklad, ale využívať aj súčasný rámec, politika súdržnosti, spolufinancovanie, lepšie e, rozdeľovať náklady, e, optimálne využívať súkromné prostriedky tým, že sa bude znižovať riziko napríklad. A myslím si, že aj príjmy z dane z finančných transakcií alebo zelenej e, dane a taktiež e, príjmy z obchodovania s emisiami. To všetko môže prispieť k tomuto financovaniu, takže naše infraštruktúry musia byť bezpodmienečne prispôsobené e, preprave, novej, novým typom prepravy energie Treba sa taktiež prispôsobiť na e, obnoviteľné zdroje e, z vetra, zo slnka. Ide tu jednoducho o diverzifikáciu energetického mixu a treba mať aj dynamické spoplatňovanie, treba znižovať výdavky na energiu prostredníctvom zvyšovania účinnosti, podporovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu hlavne vo vzťahu s malými a strednými podnikmi a treba taktiež lepšie e, dohliadať a kontrolovať energetickú spotrebu, pretože to so sobou prináša e, energetické a environmentálne výhody nezanedbateľné. Takže to je niekoľko mojich e, návrhov k tejto správe. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán Prody. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani Rovanie Plamb za jej správu. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. Chcel by som len objasniť niekoľko bodov, ktoré si myslím, že by tu mali byť zahrnuté, pokiaľ ide o to posledné oznámenie komisie. Chcem sa spýtať komisie, že či e, ten plán, roadmap na rok, do roku 2050 či povedie k zmene, pokiaľ ide o tie termíny e, do roku 2020. Myslím si, že to by sme tiež mali zobrať do úvahy. Chcel by som tiež dodať k tejto správe, že samozrejme vidím, aká je dôležitá, aké je teda dôležité mať systematický prístup, predovšetkým tu v tomto prípade vzhľadom na potrebu prispôsobiť sa klimatickým zmenám, ktoré sa už odohrávajú. A preto potrebujeme špecifický prístup k územnému riadeniu. Mohlo by to byť veľmi nákladné, ale dalo by sa to riešiť, ak budeme systematicky e, pristupovať k využívaniu obnoviteľnej energie, e, tých zdrojov, ktoré už existujú, biomasa, e, polnospodársky a lesnícky odpad. a e, tiež pokiaľ ide o udržiavanie našich vodných ciest, alebo samozrejme potrebujeme predchádzať povodniem a e, mohli by existovať hydrogenné zdroje, ktoré by, boli, ktoré by nielen poskytovali energiu, ale by vytvorili taký dobrý cyklus v riadení, v eh, našom eh, územnom riadení. Takže to by bolo také postupné prispôsobovanie sa klimatickým zmenám. Prispôsobovali by sme vlastne náš spôsob územného riadenia. Ďakujem teraz pani Valian. Ďakujem, pán predseda. Ako Eh, tieňová spravodajkynia ITRE k tomuto dokumentu ja už som nastojila na potrebe investícií. Myslím si, že je to kľúčová eh, úloha. Som rada, že spravodajkyňa to zdôraznila v niekoľkých odsekoch. Mali, našim cieľom by mala byť centralizácia v oblasti eh, spotrebiteľov a mali by sme samozrejme modernizovať naše siete, zakladať ich na obnoviteľných energiách. Eh, čo sa týka konkrétne tých obnoviteľných energií, jasne chcem povedať, že samozrejme sú súčasťou budúcnosti, ale nemyslím si, že by sme mali vnímať situáciu len čierno-bielo obnoviteľné alebo technológie obnoviteľných energií majú tiež dopad na životné prostredie a nie sú vhodné pre všetky situácie a všetky regióny. Keď sa budeme rozhodovať, kde a ako budeme investovať, mali by sme toto brať do úvahy, ako aj e, niekedy tie vyššie náklady týchto technológií a túto sa dostávam už k financovaniu infraštruktúr. Videli sme čísla, ktoré prezentovala komisia, sú impozantné, ako je napríklad zvýšenie energetického dopytu a potreby e, energe- modernizácie energetických infraštruktúr. Ja som liberálna a pre mňa e, to znamená, že nemôžem podporiť e, finančnú e, daň pre financovanie našich potrieb a myslím si, že nemali by sme začať bojovať e, teraz tu za tento bod. Po, e, myslím si, že mali by sme tu vytvoriť väčší priestor, byť viac kreatívny, brať do úvahy súčasnú ekonomickú situáciu a podporiť možnosť európskeho partnerstva s Európskou bankou a e, vytvoriť Európsky fond. Mohli by existovať isté výnimky, samozrejme, keď tu nie je možnosť e, takéhoto financovania, mohli by byť odôvodnené aj verejného, verejné financie. Európa potrebuje miliardy investícií nielen do infraštruktúry, ale aj do e, dopravy, e, prepravných sietí a tak ďalej. Na záver by som chcela zablahoželať spravodajkyni k správe, poďakovať sa za jej prácu a dúfam, že budeme spolupracovať v záujme e, tejto, tohto dokumentu. Ďakujem, pán Líze. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne pani spravodajkyni. Ja by som chcel spomenúť jeden aspekt, ktorý je v tejto diskusii veľmi dôležitý. Pravdepodobne k tomu pripravíme aj pozmeňujúci návrh. Potrebujeme infraštruktúru a potrebujeme aj vyšší podiel obnoviteľných energií, ale myslím si, že je úplne dôležité, aby sme sa pozreli aj na stranu spotrebiteľov, a to dvojitým spôsobom. Máme tu obrovský potenciál ušetrenia energie v oblasti energetickej účinnosti a keď sa nám podarí spotrebu energie znížiť strednodobého a dlhodobého hľadiska, tak potrebujeme menej investícií do sieti, ako keby sme zvýšili spotrebu energie. A preto si myslím, by sme mali, a týmto apelujem aj na komisiu, v rámci cestovnej mapy 2020 by sme sa mali sústrediť na reálne prognozy, pokiaľ ide o spotrebu energie. Myslím si, že by to bolo lacnejšie, ak by sme sa uberali cestou energetickej účinnosti, ak by sme stále iba navyšovali a, obnoviteľnú energiu. Takisto si myslím, že potrebujeme aj demand management. Máme energie, ktoré nie sú stále v sieti a nie, nikdy nie je celkom jasné, kedy potrebujeme prúd a kedy nie. Keď niekto má chladiareň, tak má určite stanovenú teplotu takéto, v takomto chladiacom zariadení a táto teplota musí byť udržiavaná. Ale napríklad v noci, keď sa ochladí, tak nie je potreba spotreby takej vysokej toko prúdu a to by sme mali zohľadniť aj vo väčšom kontexte. Keď napríklad sa pozrieme na elektromobilitu. A máme tu výpočty, že autá stoja denne 23 hodín a iba 2 hodiny denne vlastne sa používajú. Čiže ak by sme mali múdry demand management, to znamená, že by sme nabíjali tie autá iba vtedy, keď je k dispozícii veľa prúdu a že by sme sa zamysleli nad cenou a cenotvorbou, že by sme jednoducho tieto auta využívali ako určité baterky. To znamená, že keď to auto nepoužívame, tak by sme mohli využívať ten prúd na iné, pre iné potreby. To znamená, mali by sme sa sústrediť aj na takýto postup, pretože ak nie, tak to celé bude tak či tak iba drahšie, ak sa budeme sústrediť napríklad iba na spôsob integrovaného prístupa. Pokiaľ ide o financovanie, nie som si celkom istý, ako by sme mali postupovať. Na jednej strane všetci sme proti tomu, aby sme jasne povedali, že sa to musí financovať, pokiaľ ide o spotrebu prúdu, ale to je v podstate príčina. Ten, kto využíva infraštruktúru, tento používa prúd, tak tento musí aj financovať. Prečo by mal podnik, ktorý má veľmi nízku spotrebu prúdu, hm, to znamená podnik, kde sú na intelektuálne služby, prečo by takýto podnik mal svojimi daňami jednoducho financovať také podniky, ktoré majú vysokú spotrebu prúdu. Myslím si, že tuto je skutočne aj otázka trhu ten, kto potrebuje prúd, ten ho musí zaplatiť. To by malo byť viac vyvážené, musíme si uvedomiť, aké sú to následky, ale stále požadovať iba verejné prostriedky, tak to by jednoducho bolo proti tomuto princípu, kto používa prúd, tak ten by ho mal aj zaplatiť. A to platí tak pre vnútroštátnu úroveň, ako aj pre medzištátnu úroveň. Ďakujem a teraz dostane slovo pani spravodajkyňa. Pán Prody však má ešte priamu otázku pre komisiu, respektíve sa ju už spýtal. Komisia tu dnes nie je, ale služby, služby parlamentu zabezpečia, že dostanete priamo odpoveď. Ak som ak je tu viacero otázok smerom na komisiu, dajte nám vedieť a my sprostredkujeme informáciu Komisia, tí vás priamo kontaktujú. Takže teraz dostanem slovo spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky, nápady, myšlienky. A viete, že postup mi umožňuje využívať iba určité spôsoby. A toto je vlastne dôvod, prečo som nemohla do toho textu zakomponovať to, čo som tam pôvodne chcela ešte, sa, ešte zorganizujem stretnutie s tieňovými spravodajcami aj s kolegami, kolegyňami a budeme hovoriť o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Nechcem odpovedať na všetky otázky alebo na všetky body, ktoré tu boli dnes zdôraznené. A však som si istá, že táto, práca, táto správa bude dobrá, bude reprezentovať náš výber, berúc do úvahy ciele Európskej únie, pokiaľ ide o energiu a klimatické zmeny. Európska únia by mala byť vedúcou silou, pokiaľ ide o proces globalizácie. A v tomto kontexte by sa mala venovať týmto otázkam. A pokiaľ ide o finančnú bezpečnosť, tu Európska únia zohráva kľúčovú úlohu. Čiže ďakujem vám pekne ešte raz a budeme hovoriť o týchto záležitostiach, ako napríklad aj pozmeňujúce návrhy, ktoré ešte v budúcnosti predložíte. Ďakujem. Thank you very much. And... Ďakujem pekne a Máme tu lehotu, pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov, je to 2. maj. Hlasovať v tomto výbore budeme hlasovať 24. mája a 26. bude hlasovanie v ITRE a správa sa do plenárky dostane v júli. Takže týmto sa vlastne dostávame na koniec tohto bodu programu a môžeme prejsť k ďalšiemu. Je tu výmena názorov s predstaviteľmi komisie predstaviteľov EMI a EVIUSu. Budeme hovoriť o lieku proti cukrovke. Dáme slovo hneď predstaviteľom komisii. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi rada, že tu môžem byť, že môžem zodpovedať otázky čest, vážených členov parlamentu. Na úvod by som chcela povedať, že prípad mediátor začal v roku 1999 pred tým, než sme mali legislatívu o označovaní liekov, predtým, než teda tá, táto legislatíva bola uvedená do platnosti v roku 2004 na európskej úrovni a táto legislatíva bola posilnená v roku 2010 e, v jeseni. Táto legislatíva posilnila e, dozor nad liekmi, e, ktorý poskytujeme agentúre EMA pretože v čase prípadu Mediator existovala pracovná skupina, teraz to už sa zmenilo na formálny výbor. Tiež nová legislatíva uviedla nové riadenie e, rizika pri liekoch E, toto riadenie je vlastne širšie, pretože teraz vlastne napríklad to, výklad toho, čo je riziko, je, je širšie, e, napríklad to, čo sa považuje za neželateľné účinky a tak ďalej. A je tu aj silná pravdepodobnosť, že sa zavedú isté podmienky a isté dozor a monitorovanie, ale naša e, komisia, keď sa udel ten prípad monitor, mediátor, Eh, my sme požiadali o záťažové skúšky, aby sme zistili, či s touto legislatívou eh, z roku 2010, ktorá vstúpi do platnosti budúci eh, rok, či by k takémuto prípadu mohlo dôjsť. A môžem vám hm, povedať na nešťastie, že náš záver je taký, že áno, že ešte stále by mohlo dôjsť takémuto prípadu, takže potrebujeme posilniť túto legislatívu. Samozrejme, je to legislatíva, ktorú sme ešte len prijali a ktorá vstúpi do platnosti budúci rok, ale náš záver je taký, že ak chceme na 100% byť istí, že sa už nezopakuje takýto prípad mediátor, musíme túto legislatívu posilniť. A sú tu asi také tri témy, v ktorých naša legislatíva ešte nie je postačujúca. Poprvé, potrebujeme vždy, keď je e, nejaké e, národné stiahnutie lieku, vždy potrebujeme začať postup na e, úrovni EÚ. V prípade mediátora nikdy nedošlo k stiahnutiu lieku v rámci krajiny, pretože vlastne bohužiaľ ani nedošlo k tomu stiahnutiu lieku, ale ak k takémuto prípadu dôjde, alebo ak by bolo došlo, tak by nebola žiadna povinnosť pre ten štát e, začať e, postup aj na európskej úrovni. A myslím si, že toto by sme mali uviesť, takže aby e, bola tu povinnosť začať postup na úrovni EÚ. Po druhé, v, prípad, že by farmaceutická spoločnosť tiahla liek e, dobrovoľne. Pamätáte si, to, bolo, e, to bol aj prípad Mediator v roku 1999 v Taliansku a Španielsku. Tento produkt už sa ďalej nepredával v týchto krajinách, pretože farmaceutická spoločnosť dobrovoľne stiahla tento liek a nebola žiadna povinnosť informovať o tom úrady. A poprvé, e, teda prečo e, sa to stalo, prečo stiahla spoločnosť tento liek v niektorých členských štátoch. Takže myslíme si, že keď dôjde k dobrovoľnému stiahnutiu, mala by existovať povinnosť, aby farmaceutická spoločnosť informovala o tom úrady a informovala aj o príčine stiahnutia, tak aby úrady vedeli, prečo k tomu došlo. A po tretie, myslíme si, že je tu potreba transparentnosti vo všetkých týchto uh, trhových eh, štúdiách. Eh, pre, mali by byť spolahlivé, uh, mali by uh, uvádzať všetky relevantné údaje a musíme zaručiť, že všetky tieto postmarketingové štúdie budú k dispozícii všetkým aktérom na trhu. Takže musíme zvýšiť transparentnosť a uviesť povinnosť existencie e, databázy, e, respektíve zaradenia týchto údajov a týchto štúdií do existujúcej databázy. Takže musíme ešte stále vykonať e, isté činnosti, pokiaľ ide o túto legislatívu. K prípadu mediátor e, došlo vtedy, pretože to bolo v kompetencii členských štátov, nebolo to v kompetencii EÚ. Myslíme si, že agentúra EMA a komisia e, konali plne v súlade s pravidlami a že, že teda to nebolo v ich kompetencii. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Andreas Bod, zastupca EMA. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený. Dám, vážení páni, vážené dámy, ja som rád, že sa môžem vyjadriť k prípadu Mediator Benflurex. Ako komisia práve povedala, ani komisia, ani EMA nie sú priamo zodpovedné za tento výrobok alebo za túto skupinu výrobkov už v roku 98-99 až do roku 2000 v rámci skupiny pre e, farmakovigilanciu sa hovorilo o tomto výrobku. Ja uvediem presne, e, ako sa o tomto výrobku hovorilo. Boli vydané varovania, ale ešte sa priamo neskonštatovala e, toxicita. Boli varovania o tom, že bol tento výrobok stiahnutý z trhu v Taliansku v roku 2000 alebo do roku 2009. E, EMA nikdy sa nezaoberala týmto výrobkom, až v roku 2009 bol tento prípad postupiny EMA a e, teda v pôvodnej fáze EMA nebola zodpovedná Prečo sa teda predtým o tom výrobku hovorilo na EMA? Je tu tá skupina pre farmakovigilanciu a táto skupina má dve úlohy, jednu európsku a jednu medzivládnu. Tá európska sa vzťahuje na tie výrobky, ktoré prostredníctvom EMI a teda komisie sú e, centrálne povolované. A bolo to zhruba 20 eh, výrobkov v minulosti a teraz je to viac ako 600, ale na európskom trhu je viac ako 90 tisíc eh, výrobkov, ktoré majú národné povolenie a za tie sú naďalej zodpovedné členské krajiny. A teraz eh, sa pozrite na situáciu v 98. Vtedy bola EMA malou agentúrou a tie natreté e, stoly ešte ani, na nich ešte ani farba neuschla a my sme mali oproti sebe tie e, silné národné e, povolacie úrady. Takže pracovná skupina pre farmakovigilanciu v podstate v začiatkoch pracovala na svojich vlastných postupoch, ale boli tam zástupcovia z členských krajín a hovorili o národných výrobkoch, potom sa vrátili do svojej krajiny a e, naďalej udelovali národné povolenia. EMA nebola ani oblúbená, ani vítaná e, v kruhu národných povolovacích úradov, musela si spraviť svoje miesto a bolo úplne nemožné e, od EMI E, možno, že počas prestávky na kávu hovoriť o nejakom prenesení e, zodpovednosti za e, povolovanie liekov. Viete si predstaviť, my sme vtedy fungovali iba 3 roky a že by sme sa boli obrátili na Taliansko alebo Francúzsko a povedali, že chceme zasiahnuť do vášho národného trhu a povedať, že nejaký výrobok je nebezpečný, asi by sme už dnes neexistovali. Takže nešlo iba o, o to že EMA nemala ani formálne, ale ani politicky možnosť nejak zasahovať do e, regulácie výrobkov. My e, kontrolujeme naše výrobky, ale čo sa týka zásady subsidiarity, nuž um, nedá sa tu odvolávať na našu uh, agentúru uh, v súčasnosti. V budúcnosti budeme mať asi novú legislatívu, budeme mať e, väčšiu pôsobnosť, ale e, tak ako v minulosti e, aj národné úrady sú súčasťou tejto európskej siete. Ďakujem teraz za EGAS. Možno, že by ste najskôr mohli uviesť vašu inštitúciu a krátko sa predstaviť. Možno, že viacerí vás už poznajú, ale asi to neplatí o všetkých. Ďakujem pekne. Pán predseda Etienne Mari, e, eh, generálna inšpekcia sociálnych záležitostí. Je to útvar, ktorý je k dispozícii ministerstvu zdravotníctva vo Francúzsku. Poprvýkrát vystupujem na pôde Európskeho parlamentu a ja možno neovládam všetky e, vaše zvyklosti a vopred sa za to ospravedlňujem. Ak e, dovolíte, ja by som doplnil to, čo povedali predrečníci a pokúsim sa e, ešte rozvinúť dva body. Poprvé, to, čo sme my ozrejmili, nie je iba regulačným problémom a potom ten druhý bod, tu by som rád, rád upresnil, aký bol e, ako sa to odvialo na európskej úrovni vo vzťahu s týmto mediátorom, liekom mediátorom, k tomu prvému bodu. E, tento prípad predstavuje e, zdravotníckú katastrofu pre našu krajinu a rieši to aj, e, riešia to aj súdy. Je e, tu regulačný rámec, boli ste problémy, ktoré už boli opísané, ale k tomu regulačnému rámcu ešte niečo chcem povedať môžu existovať e, právne predpisy, ale možno, že sú nedostatočne uplatňované, pretože sme mali viacero príkladov za posledných 30 rokov. Nebola uplatňovaná, neboli uplatňované právne predpisy a neboli sankcie. A ešte chcem povedať, že pokiaľ ide o lieky, tak v súčasnosti máme e, veľký počet právnych predpisov, zhruba 10 tisíc e, takýchto právnych predpisov, ktoré sa týkajú liekov. Vo Francúzsku sa toto množstvo zdvojnásobilo z 5 tisíc a e, preto e, sú tu isté problémy, nie sú jasné priority, e, možno, že sa skôr zameriavame na e, toky žiadosti a na, ne, na nie na prehodnocovanie zásob. Taktiež sa e, nepozerá na konkrétne uplatňovanie lieku. V prípade mediátora 70 e, e, predpísaní bolo mimo povolení uvedenia na trh. To som chcel upresniť. A čo sme ešte videli v tomto prípade? Nešlo iba o problémy s regulačným rámcom a e, zlyhanie francúzskej agentúry súviseli, súviseli s právnymi predpismi, ale aj s organizáciou, e, metódou a e, kultúrou. Čo sa týka organizácie, tak e, sú preťažení. Riaditeľ príjma 80 tisíc rozhodnutí ročne, je tam 59 e, pracovných skupín, 2000 expertov. Mm. A najskôr sa teda hodnotia e, prínosy a rizika, ale toto povolanie je málo možno, že atraktívne a preto e, niekedy experti sú už dosť vysokom e, veku. To všetko je dôležité mať na pamäti. Počas tohto prípadu národné týmy neuvažovali správne z farmakologického hľadiska, e, nebrali do úvahy zneužívanie tohto lieku, e, v skutočnom živote taktiež nesprávne zhodnotili nežiadúce vedľajšie účinky, mm, taktiež e, nepamätali na varovania Talianska a Španielska. Neustále sa snažili dosiahnuť e, vedecký konsenzus s výrobcom. Bolo dokopy 35 štúdí o mediátore, veľmi dlhých, ale nie e, jasných a presvedčivých. A ešte chcem poukázať na jednu vec. V konečnom dôsledku je tu, v podstate sa tu, e, tu vystáva aj otázka kultúry. E, e, my sme v takej právno-vedeckej kultúre, ktorá sa zameriava na lieky a to sa týka tak agentúr ako výrobcov liekov. Je tu mnoho pravidel vedeckých aj právnych v vzťahu s liekmi. A teda nejde o kultúru, ktorá by sa skôr e, pozerala na to, akú terapeutickú úlohu liek zohráva a v stredobode pozornosti nie je pacient. Táto kultúra je e, zameraná na seba, nie je tu e, protiváha štátov, združenia pacientov, poisťovní a tak ďalej a v podstate oni e, vyriešili tento problém e, lieku mediátor vo Francúzsku. A ešte e, je tu možno, že zásada obozretnosti, ktorá ale je v prospech lieku a nie pacientov. A to uvádzame taktiež v našej správe, ale ak dovolíte, ešte sa pozriem na roky 98 až 2003 v Európe. V roku 1998 Taliansko, profesor Garatini, ktorý je naozaj osobnosťou eh, v oblasti lekárnictva a potom aj Talianské ministerstvo zdravotníctva sa obrátili na Európsku agentúru EMA vo veci lieku Mediator. Taliansko spolu s Francúzskom vypracovalo eh, presnú eh, syntetickú správu, kde sa upresňuje slabá účinnosť tohto lieku. No a taktiež, čo sa týka bezpečnosti, sa hovorilo o vedľajších nežiadúcich účinkoch výrazných a taktiež e, to, že je tu e, chemická súčasť lieku, e, ktoré môžu vyvolať anorexiu. No ale táto správa Talianska nevyvolá reakciu a Taliansko potom e, žiada arbitráž v zmysle článku 12 Európskej smernice, chce prehodnotenie prínosov a rizik tohto lieku, ale e, túto arbitráž e, nakoniec e, konkrétne nepresadilo ani Taliansko, ani Francúzsko. To, čo hovorí Taliansko, je potrebu, potreba vyžiadať si ďalšie štúdie od laboratórií, hlavne čo sa týka e, kardiovaskulárnych dôsledkov a po 18 mesiacoch v diskusiách e, je dohoda o e, protokolárnej štúdie, ale opäť sa okamžite neuskutoční až o 9 rokov neskôr. Je tam EKG, ktoré v konečnom dôsledku e, zdiskredituje tento liek. A Taliansko potom ešte aj zhrnie e, vlastnosti tohto lieku, jasne poukáže na kardiotoxicitu a Francúzsko na tomto nič nezmení. A potom, ako povedali predrečníci 2003-2004, tu je dobrovoľné stiahnutie zo strany výrobcu v Španielsku a Taliansku a ostáva to už iba francúzsky e, problém do roku 2009. Takže toľko som chcel, pán predseda, povedať vášmu výboru. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo dostanú slovo tí, ktorí sa chcú vyjadriť. Pani Grostet, ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento nešťastný prípad e, vyvoláva e, veľa otázok a je dôležité môcť si vypočuť zástupcu, e, zástupkyňu komisie, aj zástupcu agentúry EMA a aj autora správy Ligas, aby sme, mali, aby sme si vypočuli všetky informácie. Áno, ja súhlasím s tým, že je tu viacero zodpovedných. Nie jeden jediný zodpovedný, je to celý reťazec, došlo k mnohým e, opomenutiam a chybám. Pravdou je, že treba posilniť našu legislatívu. Chcem povedať, že okolnosti boli vyhovujúce, pretože v novembri 2010 sme e, schválili revíziu farmakovigilancie tu sa môžeme poďakovať e, komisárovi e, Dalimu, pretože sa začal zaoberať touto záležitosťou, spustil záťažové text, pardon, testy vo vzťahu s mediátorom a e, boli odhalené tri slabiny, čo sa týka revízie legislatívy v roku 2010 v porovnaní s rokom 2004. Ja si pamätám na rozpravy, keď e, Francúzsko rozhodlo o pozastavení používania mediátora v roku 2009, tak to malo e, dôsledky v celej EÚ, pretože sme mali legislatívu z roku 2004 už. No a s tou novou legislatívou e, v, z roku 2010 by to určite tak nebolo možné. Komisár Dali e, samozrejme mal pravdu, keď spustil tie záťažové testy a boli naozaj aj zistené nedostatky. Ozrejmila to komisia, ale ja mám otázku na komisiu, teda po e, tej takéto konštatácii, ako sa dá zmeniť legislatíva Komisár Dali v maji má e, predložiť návrh v oblasti informovania pacientov. Je dôležité, aby sme veľmi rýchlo tieto podnety aj e, zapracovali aj výsledky záťažových testov, aby sme boli čo najúčinnejší. No už e, bolo to už povedané, ľudia sú len ledi, ľudia a chyby, milica je taktiež ľudské E, neznamená to, že takýto prípad sa v budúcnosti už nezopakuje, ale čo najviac sa tomu treba vyhnúť a hlavne v prípade podozrenia správne zareagovať. To je najdôležitejšie. Takže to by bola moja otázka na komisiu. Čo plánuje komisár Dali s cieľom byť čo najreaktívnejší? A ešte jedna vec Áno, právne predpisy možno neobsahovali všetko a je dôležité zamyslieť sa aj nad našim e, stanoviskom ku vydávaniu e, liekov mimo AMM. Je to dôležitá otázka. Keď som e, počúvala správu pána Etienne Marie. Ja som v 2004 bola spravodajkňou pre revíziu tejto legislatívy a bola by som rada, keby bolo čo najviac európskych AMM. Prečo? Pretože keď je to na európskej úrovni a týka sa to údajov pre všetky členské krajiny, aspoň nie je diskriminácia európskych občanov, ale keď je e, pozastavenie, tak je okamžité a všeobecné a E, nebol by vznikol ten francúzsky problém, pretože Francúzsko čakalo až do roku 2009 na pozastavenie predaja tohto lieku, takže ja naozaj tvrdím, že treba mať čo najviac e, AMM vydávaných na európskej úrovni a potvrdil ma, utvrdil ma v tom aj pán Etienne Mari, pretože e, sú tu nedostatky francúzskej francúzskej národnej agentúry, pretože je preťažená. Naražame tu na národné hranice, národné obmedzenia. Ja viem, že sa hovorilo, že treba čo najviac využívať EMA, čo sa týka tých AMM, a vtedy sa viacerí búrili, vy ste proti národným agentúram, čo sa s nimi stane, potrebujú príjmy z poplatkov, ako majú prežiť. Áno, je to skutočný problém, treba sa nad tým zamyslieť. Takže myslím, že aspoň toto bude pozitívny výsledok tohto prípadu. A ešte jedna otázka na pána Etienne Marie. Vo Francúzsku bolo viacero vyšetrovacích výborov, dve e, parlamentné, národné zhromaždenie, senát, správa Ligas, akýsi snem o tomto lieku, a tak ďalej. To, to znamená veľa správ, možno, že akýsi zmetok, aspoň ja sa obávam a A asi sa zabúda, že je tu aj francúzska legislatíva. Vo Francúzsku máme tendenciu na to zabúdať, takže najskôr dobre uplatňujeme tú európsku legislatívu, pretože sme teraz máme zrevidovanú legislatívu o farmakovigilancii a treba to rýchlo transponovať vo Francúzsku. Bolo by to ako keby prvýkrát. Musíme byť v súlade. Pán Dali nám potom predloží návrhy v oblasti informovania pacientov. Musíme sa poponáhľať vo Francúzsku, čo sa týka e, dobrej, rýchlej transpozície tejto legislatívy. Takže to je moja otázka na pána Itien Mari. Myslíte na to, že by to nemalo ostať iba na úrovni Francúzska, ale e, malo by to byť na európskej úrovni, pretože tu máme naozaj obsiahlu európsku legislatívu, to sú otázky, ktoré sú podľa mňa dôležité, preto ich chcem položiť. Podľa mňa som už všetko povedala rýchlo, je toho tak veľa, ale stačí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, Žil Paňov. Pán predseda, vážení kolegovia, ide tu o škandál, ktorý sa týka mnohých Francúzov, ale aj iných e, Európanov boli obeťami a niekedy zaplatili životom za e, dôsledky e, z politických rozhodnutí z minulosti. My sme európskymi poslancami a tak ako pripomenula pani Grostet, my sme vypracovali legislatívu v roku 2004 aj 2010 v oblasti farmakovigilancie. No a treba neustále túto legislatívu rozvíjať s cieľom vyhnúť sa podobnému prípadu. To je úloha nás ako Európskeho parlamentu, pretože my sme odborníci na otázky zdravia. No a ďalšia vec, na rozdiel od toho, čo nám povedal pán komisár Dali, keď odpovedal na ústnu otázku, ktorú som položil 15. februára v pléne v Štrásburgu. Vy ste to práve povedali, e, pani zástupkynia Európskej komisie nejde iba o čiste francúzsky problém, aj keď áno od roku 2005 vzhľadom na to, že e, laboratória Servie dobrovoľne stiahli e, liek e, z talianského a španielského trhu, ale naďalej sa predával vo Francúzsku a ale e, francúzske súdy si robia svoju prácu a dúfam, že e, budú aj trestnoprávne e, dopady, ale je to európsky problém. Správne ste to povedali, pretože počas celých tých rokov sme sa mali e, ubezpečiť o tom, aby EMA mohla zohlávať, zohrávať svoju úlohu a e, varovať národné úrady o tom, že by tento liek mal byť zakázaný vzhľadom na to, čo sa udialo v inej členskej krajine. Je dôležité toto pripomínať neustále. Malo to byť možné, aj keď, ako ste to povedali, eh, pán zástupca EMI, nič v legislatíve neumožňovalo agentúre EMA to aj skutočne spraviť. No a keby sme boli, šli až do konca, tak myslím, že by to bolo možné. Potom, čo som si vypočul nielen komisiu, ale aj ďalších dvoch rečníkov, si myslím, že to, čo navrhol komisár Dali, možno trošku paradoxne, pretože hovoril, že je to francúzsky problém, ale predsa len spustím záťažové testy v prípade mediátora. Takže on si to uvedomoval a vlastne zastupkynia komisie to taktiež potvrdila. Je to výsostne európska záležitosť. Ide o to vyhnúť sa tomu, čo by sa mohlo zopakovať, ak ostaneme nečiny. Táto legislatíva musí byť od základu prekopaná bez ohľadu na to, čo sme už spravili v roku 2004 a 2010. Nejde tu iba o to mať niečo nové v smernici o informovaní pacientov. Niektoré výrazy by mali byť možno <laughs> zmenené, ale to nebude stačiť. E, ten, ten celok musí byť e, pozmenený takýmto spôsobom. Bude možné predkladať alebo uskutočňovať reformy v oblasti farmakovigilancie, pretože je tu istý konflikt záujmov v oblasti regulácie liekov. Chcem to povedať, pretože naozaj musíme zájsť ďalej ako to, čo sa spravilo v roku 2004 aj 2010. Treba samozrejme zmeniť, bolo treba e, zmeniť smernicu o farma, farmakovigilancii, to bolo urobené v septembri 2010, ale teraz sa musíme zamýšľať nad e, povoleniami uvádzania na trh v skratke AMM. A potom európska harmonizácia v oblasti vydávania povolení, možno, že sa tu trošku oslabili národné úrady, v prospech eh, trhových mechanizmov. Treba tu mať však vzájomné uznávanie, ale naďalej musí byť eh, naďalej možné, aby národné orgány mohli fungovať. Ide o to nájsť kompromis medzi dopytom a zdravotníckou kontrolou. A ja myslím, že sa všetci na tom zhodneme bez ohľadu na politickú príležitosť. Treba mať e, kódex osvedčených e, postupov. A tak, ako ste povedali, pani zastupkynia komisia, komisie, čakáme na výsledky zaťažových testov, ktoré spustil komisár. Uskutočňuje ich EMA, No a keď budeme mať tieto závery, tak e, my potom musíme dospieť k záveru, že nestačí malá zmena smernice o informovaní pacientov, ale budeme musieť ísť oveľa ďalej a prehodnotiť naše postupy. E, bude potrebný aj ten etický kódex, ktorý budeme musieť schváliť jednoducho. Ďakujem pekne Pani Parvanová. Thank you very much. Ďakujem pekne. Mne to prípada tak, že to je skutočne vážny prípad. Ja som si na to vytvorila vlastný názor po tom, čo som prečítala všetky informácie z dokumentov, ktoré mám k dispozícii pre nás. V Európskom parlamente je dôležité, aby sme urobili rozhodnutie. Ak budeme postupovať na základe overených postupov, tak to nám nezabráni, aby sme využívali niekedy aj zlé príklady. Bohužiaľ, tento prípad nie je čisto iba francúzsky problém. Ide tu určité problémy, ktoré súvisia s byrokraciou, ide o komplikované postupy, ktoré niekedy možno sa predsa len dostanú do našej legislatívy a súhlasíme s radou, že takéto komplikované postupy sa uplatňujú a tieto niekedy jednoducho slúžia skôr záujmom priemyselných podnikov a niekedy sú proti záujmom verejnosti, takže musíme nájsť určitú vyváženosť. A v tomto konkrétnom prípade máme jasný dôkaz protikladu medzi národnými úradmi, polovacími úradmi a EMO. Potom neskôr sme podporili EMU, aby mala viac právomoci, väčšiu silu, ale to neznamená, že rada súhlasila so všetkými týmito návrhmi, ktoré sme sa snažili predložiť, pokiaľ ide legislatívu týkajúcu sa farmakovigilancie. Čiže tie návrhy, ktoré sme predložili, predovšetkým tie, ktoré súvisia s transparentnosťou, tak tie sú dôležité. Bol tu takisto aj návrh tu v parlamente, ktorý eh, mal viesť k tomu, aby sme objasnili konflikt záujmov, pokiaľ ide o expertov EMI a parlament vtedy hlasoval proti, takže to bolo dosť prekvapujúce pre mňa, respektíve aj pre všetkých, ktorí podporovali a, e, takéto riešenie. Bolo tu polovica ľudí, ktorá hlasovala za, polovica, ktorá proti a vlastne zlyhalo to na deviatich hlasoch. Ten argument, ktorý použila EMA, bol ten, že to bolo príliš komplikované a že by to jednoducho prinieslo bremena, takže No, hovoríme tu nejak o zhruba o 100 ľuďoch. A pokiaľ ide o konflikt záujmov a vyhlásenie v parlamente, zamestnanci parlamentu je tu zhruba 2000 ľudí a tí všetci robia takéto vyhlásenie. Ako vidíme, máme tu dvojitý meter a to by mohlo byť nebezpečné pre verejnosť. A pokiaľ ide o konflikt záujmov, musíme zabrániť musíme zabrániť trom typom E, konfliktov záujmov. Jeden z nich je národný, aby sme, ak tu budeme tento problém riešiť iba ako problém Francúzska, tak tu máme vlastne národný konflikt záujmov Francúzska voči Európskej únie. Čiže to je čistý protekcionizmus. Potom tu máme ešte iný typ protekcionizmu, ale myslím si, že francúzske súdy to jasne objasnia. Každý, kto bol zainteresovaný v tohto prípadu, takže Dúfam, že sa to potom nakoniec vyrieši. A potom tu ešte máme profesionálny konflikt záujmov, o ktorom som už hovorila. Takže máme tu výskum, ktorý podporujú firmy, podniky a pokiaľ ide o pokiaľ ide o tie produkty, ktoré tu boli uvedené, tak ešte stále tu máme výskum, ktorý podporujú jednotlivé podniky farmaceutické, takže otázka je, do akej miery by sme sa mali prikloniť takémuto spôsobu financovania výskumu. Nedávno sme tu napríklad mali prípad rozhodnutia EFSA, čiže nie je to iba o MA a o, farma- a o lieky, ale takisto aj pokiaľ ide o krmivá a potraviny. Mali sme tu určité problémy, pokiaľ ide o obsah látok v mlieku pre deti, pre kojencov. Mali sme tu stanoviska od nezávislých úradov a to vlastne, tieto stanoviska boli proti tomu, čo požadovali firmy, ktoré takéto produkty vyrábajú. Môž, my by sme mali podporiť EFSU, ale môžeme im vôbec dôverovať, keď nemáme jasné vyhlásenia konfliktu záujmov alebo nemáme jasné argumenty na to, aby sme ich mohli plnej miere podporiť. A potom ešte by som povedala, že máme tu určitú potrebu, pokiaľ ide o revíziu legislatívy súvisiacu s farmakoviliganciou a podporujem návrh pána Daliho, ktorý má prísť v máji, pretože tam sa jasne bude uvádzať, ako to on spomenul, že bude podporovať viac transparentnosti a že bude bojovať proti záujmom, proti konfliktom záujmom to sa týka predovšetkým týchto agentúr, ktoré sa týkajú agentúr, ktoré sú vo vzťahu k zdraviu spotrebiteľov a občanov Európskej únie. Takže aj u nás v našom výbore máme viacero príkladov, kedy my hlasujeme a takéto hlasovanie častokrát nie je v záujme ľudí Európskej únie, takže apelovala by som na všetkých, aby sme postupovali zodpovednejšie v budúcnosti, aby sme sa nedostali do takého momentu, kedy musíme skutočne sa zamyslieť nad tým, čo sme odhlasovali a podporovali. Takže nie je toto prvý príklad, ktorý by dokumentoval takéto postupy. Máme tri smernice, ktoré sa týkajú transplantácií a ktoré vo Francúzsku neboli implementované. Teraz máme takýto problém zase v oblasti farmakovigilancie. Takže je to oblasť, kde sa snažíme stále bojovať s radou, aby sme podporili naše stanovisko. Mali by sme sa nad tým skutočne zamyslieť, pretože o 9 alebo 10 rokov tento prípad počas desiatich rokov, čo tento prípad vlastne úrady prešetrovali, tak už niekoľko ľudí zomrelo. To je skutočne závažné. Ďakujem pekne. Pán Pasi? Ah. Chcem sa poďakovať všetkým predrečníkom, hlavne zástupcovi Liga z komisii a EMA. Ja som veľmi znepokojená, pokiaľ ide o farmakovigilanciu, pretože sa pýtam, na čo slúži agentúra EMA Naozaj na čo? V roku 99 bola talianská správa, ktorá žiadala arbitráž a úplné hodnotenie prínosov a rizik. A čo spravila agentúra EMA? Nič. V roku 99 agentúra EMA hovorí, že ja som nemohla nič robiť, ale pritom v 99. EMA e opäť žiada stiahnuť e, kufen, ale netýkalo sa to e, mediátorov a pritom e, tá istá molekula bola v obidvoch liekoch a môže spôsobiť anorexiu. Takže e, dobre, že ste stiahli ekufen, ale prečo sa to netýkalo taktiež mediátora? A kto je na čele francúzskej agentúry a na čele agentúry AMA v oblasti farmakovigilencie. Tá istá osoba A naviac, tak ako povedal zástupca Ligas v 99. správa e, Talianska bola jasná od laboratórií Servie sa žiadala e, štúdia o srdcových ťažkostiach. Nikto sa nedrží tejto štúdie. Treba čakať až do roku 2006. Neviem, či si to uvedomujete. O 9 rokov na to je tu problematický liek a pritom sa tak dlho čakalo, pokiaľ bola táto štúdia eh, laboratóriami Servie vypracovaná. A potom eh, Erik Abadi je taktiež riaditeľom, opäť riaditeľom francúzskej agentúry a zastáva aj eh, funkcie v oblasti farmakovigilancie v agentúre EMA. Mám tu ten list v roku 2000. Španielsko bije na poplach, hovorí o zvýšenom používaní lieku mediátor, vôbec nie na boj proti cukrovke, ale e, na e, vlastne e, oslabenie pocitu hladu a potom v roku 2004 list, ktorý informuje agentúru EMA na rozdiel od toho, čo povedala komisia, že boli členské krajiny informované teda, že členské krajiny informovali EMA, Španielsko, Taliansko a Francúzsko. E, e, čo robí agentúra 2003? Taliani bijú na, pohla, na poplach, čo spraví agentúra zase nič. Treba počkať na rok 2006, aby konečne laboratória Servie uskutočnili štúdiu a sú skonštatované srdcové ťažkosti a treba si počkať až na stiahnutie tohto lieku vo Francúzsku. Irene Frašo, odborníčka na eh, plúcne ťažkosti, informuje eh, francúzsku agentúru, že, to, eh, že tento liek spôsobuje vážne ťažkosti a v júni 2010 agentúra EMA konečne rozhodne o stiahnutí lieku Mediator. Neviem, pani Grosted hovorí, že musia byť európske povolenia uvádzaniu na trh, uvádzania na trh. Ja nie som proti, ale <clears throat> uvediem príklad, čo ste vy spravili v minulosti, pretože bol... Pani Grosted, prosím, nechajte ma dohovoriť. E, je tu konflikt záujmov medzi laboratóriami Servie a expertami. V poriadku, ale aby na európskej úrovni E, ste neboli naozaj znepokojení tým, že viaceré krajiny hovoria o vážnych e, srdcových ťažkostiach. A ešte jeden príklad, ktorý vo vzťahu s agentúrou je podľa mňa problematický. Pandemrix e, bolo európske povolenie laboratória GSK prvé varovanie Švédska, pretože deti, ktoré užívajú tento liek, E, majú 9 krát vyššiu šancu mať e, epilepsiu. Bol e, pozastavený tento liek v tejto krajine, ale Francúzsko skonštatovalo e, viaceré prípady epilepsie, štyrikrát vyšší výskyt a e, čo urobila agentúra? Nepozastavila tento liek, e, lebo chcela ďalšie štúdie, ale koľko mŕtvych vám treba na to, aby ste konali? Podľa mňa je to mimoriadne závažné. Máme tu predsedu výboru Envy, zástupcu e, komisie, inšpektorov. Ak agentúra EMA má vydávať povolenia liekov, 90 e, ich financií prichádza od laboratórií a vy teda potom obhajujete práva výrobcov liekov a nie pacientov, tak situácia je vážna a potom e, je to tá správa Ligas, prosím si to prečítajte, vždy hovoria o tom, e, že sa to tu dostáva do záve, závozu na európskej úrovni, pretože e, jedni čakajú, pokiaľ budú konať tí druhí a riaditeľ potom povie, že no, legislatívny rámec nám neumaž, neumaž, neumožňoval konať, ale spravili ste to v prípade tých liekov, ktoré oslabujú pocit hlasu, hladu. Pardon. No ale v iných prípadoch nepríjmate žiadne rozhodnutia. Ja som veľmi znepokojená, pretože ak farmakovigilancia je v prospech laboratórií a nie pacientov, tak sa pýtam, na čo vôbec existuje agentúra. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim znovu vniesť trochu pokoja do tejto diskusie. A ak sa to podarí, tak sa ju pokúsim a trochu štruktúrovať. Najprv by som povedala, že ten, kto si myslí, že zmenou právnych predpisov o farmakovigilancii, či je už potrebná alebo nie, že by sme tým zabránili takémuto prípadu, ako je tento, tak ten sa jednoducho míli. Ak my všetci, ako sme tu, dovolíme, že budeme mať národné povolovacie orgány, že budú lieky, ktoré budú povolovať na národnej úrovni, tak vždy budeme mať takéto prípady, ako je tento. Tak ako to povedala aj François Grostet, ja som za centrálne povolovanie liekov. To som vždy ale nemala som tu väčšinu. Francúzi všetci, ale napríklad aj Nemci, chcú mať svoje vlastné povolovacie orgány, pretože tam je veľa ľudí, ktorí pracujú v takýchto orgánoch a jednoducho by tam chceli byť zamestnaní aj ďalej. Ak sa nám podarí mať iba jeden úrad, pani Rivázi, tak potom budete mať právo kričať na EMO. Teraz takéto právo nemáte. Momentálne trpíte skôr na neurózu. Prečo hovorím o neuróze? Čo, tu, čo spravila EMA zle? Štatút agentúry, ako štatút všetkých agentúr, pretože všetky agentúry majú takýto štatút, štatút EMI predpisuje celkom jasne, akým spôsobom je štruktúrovaná. To my môžeme zmeniť tu na parlamente. Ja by som to rada zmenila. Ja by som rada zmenil niektoré veci. A tu týmto sú predpísané vlastne aj orgány a štruktúra týchto agentúr. Niekedy vytvoríme nové komisie v týchto orgánoch, ale jednoducho táto štruktúra je vždy jasná. Pokiaľ ide o členské štáty, pred 15 rokmi tieto jednoducho nechceli vidieť, že by sme mali takýto jednotný európsky orgán povolovací. My členským štátom sa to vôbec nepáčilo a jednoducho tieto štáty si predsavzali, že v hlavnom výbore, ktorý je zodpovedný za lieky, budú mať jedného predstaviteľa. Takže, pani Rivazi, pozrite si to dobre. Ja som prvá, ktorá som proti takémuto postupu. Hneď to podporím. Ale musíte to zmeniť v štatútoch týchto agentúr. Ja ma tam nechcem mať z každého členského štátu zastupiteľa, ale jednoducho také sú štruktúry. Čiže čo môžeme urobiť na to, aby sme zabezpečili, že nebudeme mať ohrozovanie liekmi budúcnosti. Aj tu by som chcela, aby sme skutočne boli pozorný a pokojný pri takejto diskusie. Etienne Marie, dúfam, že som to meno si dobre zapamätala, uviedol jednu dôležitú vetu. Samozrejme povedal viacero toho, čo je dôležité, ale jedna veta bola mimoriadne dôležitá. Nové žiadosti sú oveľa zaujímavejšie ako udržiavanie tých, ktoré už sú povolené. Nový liek, ktorý sa dostane na trh, ktorý je povolený, nemusíme si tu um, predstavovať, že ako to funguje. Máme klinické pokusy, máme informácie, ale jednoducho my málo vieme o týchto liekoch. Očakávame, že to bude fungovať. Pacienti aj lekári jednoducho očakávajú, že tento liek niečo priniesie. Samozrejme aj farmaceutický priemysel. Avšak my sa dozvieme o takýchto liekoch iba vtedy viac, ak sa tieto lieky začnú používať. A preto už sme dávno potrebovali právne predpisy, ktoré by upravovali farmakovigilanciu. Ale aj tu by som chcela povedať, že farmakovigilancia je dôležitá a dobrá iba vtedy, ak bude mať všetky údaje k dispozícii. Nemáme nejakú garanciu, že každý lekár, ktoré, ktorý predpíše pacientovi liek, že jednoducho bude automaticky sa pýtať, po, pokiaľ ide o vedľajšie účinky. A potom ešte nemáme ani garanciu, že tak, lekár takéto údaje bude ďalej sprostredkovať. Čiže my potrebujeme získavať takéto údaje o liekoch. Ale pokiaľ ide povolanie liekov, tak tam vždy ideme s nádejou do tohoto procesu, že zaberie. Ale dôležité je sledovať, ako sa lieky potom správajú, keď sa používajú. A to je vlastne to, čo je dôležité aj pre nás v terajšej debate. Niektorí tu uviedli, že, že pani Jan napríklad uviedol, že EMA by mala mať e, silnejšie právomoci kontroly. Lebo pani Rivazi uviedla, že EMA nič neurobila, že nekonala. Aj tu musíme rozlišovať medzi dvomi principiálnymi agentúrami, respektíve druhmi agentúr. Či ide o agentúru, ktorá je manažmentovou agentúrou, alebo či má iné funkcie. Máme dva druhy agentúr. EMA je alebo ako úrad nemôže urobiť nič, musí sa zodpovedať Európskej komisie a Európska komisia to potom implementuje. EMA môže urobiť tlačové vyhlásenie, ale dôležité je, keď pani Livázi hovorí, že komisia informovala, no samozrejme, že komisia iba informovala na základe informácií, ktoré dostala od EMI, odkiaľ by inak mala tieto informácie. Nikto tieto informácie nemal, ani z predchádzajúcich komisárov. Takže musíme tieto veci objasniť. EMA nemá nezávislosť orgánu alebo agentúry, ktorá by mala priame možnosti konania, ktoré by mohla sa, ktorá by sa mohla priamo rozhodnúť. To musíme si uvedomiť. Či čo môžeme zmeniť, čo môžeme na tejto situácii pozmeniť. Viacerí tu uviedli, pani Parvanova napríklad povedala, že tu ide o komplikované postupy a že tu ide o byrokraciu. Pani Pánova však povedala niečo dôležité, pokiaľ ide o konflikt, ktorý má táto agentúra s národnými povolovacími orgánmi. Tento konflikt ešte stále pretrváva. A verte mi, tak ako minule si, tak aj teraz je to tak, že národné vyvolovacie orgány nemajú radi lieky, ktoré sú centrálne povolené. Radšej by to povolovali na vnútroštátnej úrovni. Každý jeden z tých liekov. A preto by som sa vás chcela spýtať, myslíte si skutočne, že 27 odlišných systémov je lepšie ako centrálny systém. To si skutočne myslíte, pani Rivázi, keď hovoríte, že nepotrebujeme EMO? Myslíte si skutočne, že 27 systémov v 27 krajinách sú bezpečnejšie a lepšie? Na no to vám teda pekne ďakujem. Alebo že sú transparentnejšie, alebo ľahšie manažovateľné? Odkiaľ berete to naivnosť, že takéto myšlienky obhajujete? To nemusíme nejako sa zamýšľať nad tým veľmi. Pozrite sa na to, ako to funguje v členských Je to komplikované, menej transparentné a oveľa menej transparentné, ak sa hovoríte už o expertoch z, e, z agentúry EMA. A pokiaľ ide o tabulky, tie sú dôležité. Nehovoríme tu o tom, že členské štáty by chceli tieto právne predpisy skutočne aplikovať iba na vlastné, vlastnú situácii. Žiadny correlation table vám nepovie, že ako sa bude v budúcnosti situácia vyvíjať. To sa, to sa, to sa dá predvídať iba vtedy, ak, sa situácia, ak situácia už nastane. Predtým to máme iba na papieri a dúfame, že to jednoducho bude správne fungovať. Čiže poviem vám, ako to bude v budúcnosti vyzerať. Budeme mať vždy problémy s liekmi v budúcnosti. Jediná výhoda, ktorú máme, a pokúsim sa moju Nemčinu trochu zjednodušiť, jediná výhoda, ktorú máme, je, že ak budeme mať centrálne povolený liek, tak tam budeme zbierať na jednom mieste aj údaje. Ak to budeme mať rozdrobené v členských štátoch, tak, máme, tak sa nám to jednoducho nepodarí všetko kontrolovať, pretože tieto povolovacie orgány svojvoľne častokrát e, povolujú lieky vo svojich štátoch. Čiže musíme sa zbaviť ilúzie systému, ktorý máme. Samozrejme, mohli by sme pozmeniť štátu tejto agentúry, ako aj pri ostatných agentúrach. Už dávno sme tejto agentúre mali zakázať, že ak je niekto v dozornej rade, že sa stane výkonným riaditeľom. To sa týka aj EFSI. To sa týka ECDC. To sa týka viacerých agentúr. Avšak pokým to nebude inak upravené, tak jednoducho sa nesmieme čudovať, že v dozorných radách máme členov týchto agentúr Momentálne tam máme írskeho predsedu, to donedávna tam bol, potom sme mali aj francúzskych, že potom takúto situáciu musíme riešiť. Ale to ako také ma neruší, ale pri každom stretnutí za ostatných 15 rokov som vždy jasne hovorila, že tí, na ktorých treba sa obrácať a ktorým jednoducho to treba jasne vysvetliť, ktorí sme možno mohli aj obviniť, tak to sú členské štáty, to nie je náš systém. Možno, že ho môžeme zjednodušiť, to je pravda. Ale a posledné, čo by som chcel, aby sme oslabovali EMO. To je náš jediné jadro, ktoré je dôležité. Ak urobila niečo nesprávne v minulosti, tak to musíme najprv dokázať. V roku 1998 bezpečne urobila, neurobila nič nesprávne. Ale to, čo nefungovalo správne vo Francúzsku, tak to je Tien Mari jasne popísal. A myslím si, že je dobre, že tu poukazujeme na národné prípady, pretože takto sa veci ozrejmia takýto národný príklad, napríklad ako ten francúzsky, jasne dáva najavo, že národný povolovací systém nie je správny a dúfam, že to budeme všetci na to pamätať. Ďakujem. Ďakujem. Linda McGovern. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že to, čo sme si vypočuli o histórii prípadu Mediator, je veľmi jasné. Jasné je, že sú to medzery ja cítim eh, obzvlášť zodpovednosť za toto, pretože som bola tiež súčasťou farmakovigilancie. Keď som sa dozvedela o tomto prípade eh, v januári, kontaktovala som EMU a počula som, že teda sa uzatvárajú isté tie medzery a som veľmi rada, že komisia vykonala záťažové testy. Eh, vieme, že ešte teda sú isté zmeny, ktoré treba vykonať v legislatíve a bola by som rada, keby komisia sa venovala týmto zmenám čo najrychlejšie, ešte predtým, než príjmeme nejakú novú legislatívu, pretože mm, by to bolo nesmierne užitočné. Ak by sme teda pozmenili tú legislatívu, my tu má, ja tu mám aj články, o ktorých sa hovorilo, vidím e, tu výsledky tých zaťažových testov. E, ja som bola spravodajkyňou, máme tu tieňových spravodajcov a samozrejme radi by sme vedeli, čo presne zistila komisia, pretože nám bolo povedané, že na každej úrovni musíme posilniť legislatívu. Všetko tie rady, ktoré sme mali od EMI, bolo, aby sme posilnili tú legislatívu. Myslím si, že niektorým niektoré veci môžeme vyriešiť veľmi rýchlo, ak sa pozriem tu na tento text. E, pokiaľ ide o národné stiahnutie, tak to by malo byť automatické. Len nejaké dve drobné zmeny v texte, e, to isté pre farmaceutický priemysel a pre tie spoločnosti ja dúfam, že k tomu teda dôjde čo najskôr. Ja dúfam, že všetci poslanci to schvália, aby sme mohli urobiť túto rýchlo zmenu. Niektoré veci sa zlepšili. Ja som si vypočula, vypočula pani Parvanovu, pokiaľ ide o vyhlasovanie e, záujmov. E, že by tam malo existovanie koordinácie, vyhlasovanie, odhaľovanie finančných záujmov, odhaľovanie nepriamých záujmov ešte pred každým stretnutím a potom odhaľovanie e, prípadného konfliktu záujmov e, s námka programom e, stretnutia. My toto máme, toto sa zlepšilo, tiež došlo k zlepšeniu následných štúdií. Teraz už tá legislatíva vyžaduje, aby sa urobili takéto štúdie. Ak sa neurobia, tak potom sú e, v, nás, e, v rukách tých, čo príjmajú rozhodnutia nástroje, aby to napravili. Postmarketingové štúdie tiež e, je tu povinnosť, aby sa publikovali, aby boli k dispozícii, takže sú tu zlepšenie, je tu pokrok, ale ja si myslím, že sú tu ešte ďalšie veci, ktoré môžeme rýchlo zlepšiť ešte predtým, než sa implementuje legislatíva o farmakovigilancii. Myslím si, že by sme mali zaručiť, aby tu neostali žiadne nevyriešené veci, žiadne medzery. Musíme uh, tie nedostatky odstrániť a vysvetliť ľuďom, prečo to robíme, ako to robíme. E, musíme my ako poslanci o to žiadať a k tomu nedôjde, tak musíme vysvetliť verejnosti, prečo sa tak nedie. Ďakujem a teraz sa vrátime k našim hostom, ale bohužiaľ nemáme už veľmi veľa času, takže vás poprosím o stručnosť maximálne 3 minúty Najprv pán Jean-Marie za agentúru IGAS. Euh, pán predseda, stručne veľa sa hovorilo o agentúre, o európskej, o francúzskej, aj o regulačnom rámci. Chcem pripomenúť to, čo povedal minister. Takže priama a prvá zodpovednosť laboratória Servie, pretože počas 30 rokov využíval všetky prostriedky na zahmlievanie skutočnosti, na zapieranie nežiaducich e, dopadov, vyvíjal nátlak na tí, ktorí byli na poplach, e, sluboval, e, laboratórium slubovalo štúdium, štúdie, ktoré sa nezus, nezu, neuskutočnili, takže všetko spravil, aby sa chránil a ešte chcem povedať nasledovné. Je tu niekoľko zásadných bodov, o ktorých jednotlivé výbory vo Francúzsku, parlamentné výbory sa zaoberali, napríklad otázka konfliktu záujmov a potom taktiež otázka internej a externej odbornosti agentúry štúdie o prínosoch a rizikách. Možno, že jedného dňa sa bude hovoriť aj o pridanej terapeutickej eh, hodnote. Takže nad všetkým týmto sa teraz vo Francúzsku zamýšľame, aby som odpovedal pani Grostet. Na všetko sa bude pamätať aj vo svetle európskej, eh, európskych právnych predpisov. Ďakujem pekne. Teraz zástupca agentúry EMA. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Grosted a pani Rodberen sa chcem vyslovne poďakovať za ich vystúpenia, pretože jasne povedali, že e, my sme prínosom e, v európskom zdravotníctve, že sme aj cestou budúcnosti. E, a jedna vec, ktorá ide nad rámec mediátora, to je dôležité. Farmakovigilancia má byť posilnená novou legislatívou a to výrazne na európskej úrovni, ale tak ako to býva často v živote a vy to viete e, sami v Európskom parlamente, e, e, lepšie niekedy nepriateľom dobra. Dalo by sa ísť oveľa ďalej v legislatíve, ale máme tu novú legislatívu a tu treba najskôr uplatňovať v praxi a ja už chcem teraz varovať pred jednou ilúziou a síce, že s posilnenou farmakovigilanciou v 27 členských krajinách sa dá výraznejšie predchádzať krízam. No ja vám môžem povedať, že keď sa zblízka pozrieme na výrobky, ktoré sú na trhu v súčasnosti, keď bude posilnená farmakovigilancia, keď bude viac štúdií, keď sa budú vyžadovať ďalšie a ďalšie aktualizácie vo vzťahu s výrobkami, ktoré sú povolované na národnej úrovni, tak ten počet kríz stúpne a nie klesne pretože doteraz výrobky na trhu boli chránené slabšou farmakovigilanciou na národnej a európskej úrovni. A taktiež e, tu e, je dosť slabé podávanie správ. No a ja myslím, e, že ak zvýšime našu činnosť, tak odhalíme viac nedostatkov. No a kritika liekov akurát narastie. A ja dám slovo uh, E, kolegovi, ktorý sa zaoberá farmakovigilanciou v našej agentúre e, aj vo vzťahu s tým liekom Blamerix, ktorý bol zakázaný vo Švedsku. Dobre, ďakujem, ale čo najslušnejšie hovorí predseda. Pokúsim sa o to, chcem sa vrátiť k tomu, čo sa povedalo k Pandemrixu. Výbor minulý týždeň o tom hĺbkovo diskutoval a pozreli sme sa na všetky údaje z Fínska, zo Švédska aj z Francúzska. A výbor sa riadil princípom prevencie, pretože poskytol informácie aj e, priemyslu, aj širšej e, verejnosti, ale bolo to niekoľko aj metodických otázok, Takže mm, musí to zhodnotiť e, lekár, keď predpisuje tento liek deťom a, a tínedžerom. A ešte sa e, získavajú nové údaje a tie budú k dispozícii až v júli, takže výbor sa pozrel na všetky dostupné dôkazy a e, riadil sa zásadou prevencie a chce ešte doplniť všetky informácie v júli. Dobre, a teraz komisia úplne na záver. Máte slovo, prosím, dve minúty. Ďakujem pekne. Vyjadrim sa k farmakovigilancii, konflikte záujmov a zodpovednosti. Čo sa týka toho prvého bodu, pri liekoch je nevyhnutné sa sem tam stretnúť s nežiaducimi účinkami Takže to, čo sme e, zhodnotili predtým, to je v kontexte klinických e, pokusov a nie e, pri skutočnom používaní ľuďmi. Takže musíme byť odvážnejší, že keď budú nejaké signály, tak musíme zareagovať a eventuálne stiahnuť výrobok. A chcem ubezpečiť Lindu McEwen o tom, že naša legislatíva je výrazný krok vpred, nemusíme pristupovať k nejakej zásadnej revízii, pretože sú tam veľmi dobré prvky a dôležité. Napríklad pacienti e, sú v silnejšej pozícii, môžu informovať e, úrady o účinkoch, hlavne čo sa týka nežiadúcich. V prípade e, mediátora sa to taktiež uplatňuje, uplatňovalo. A EMA taktiež zohráva úlohu, pretože e, sa to týka tak európskych povolovaní ako národných. A toto je úloha, ktorú bude zohrávať agentúra EMA a potom tá databáza Eudranet bude sprístupnená verejnosti a keď budú nejaké signály, tak budeme musieť zareagovať. Potom ku konfliktu záujmov. Tu sa situácia podľa mňa lepší aj vďaka novým pravidlám, ktoré boli schválené minulý december a my už teraz zaručujeme transparentnosť, čo sa týka možného konfliktu záujmov všetkých zúčastnených. EMA sa totiž to musí spoliehať na národných expertov, ale musíme mm, mať e, ich prehlásenia prípadnom konflikte e, záujmov a e, moje oddelenie sa pozera na všetky takéto prehlásenia. E, chceme, aby tá látka bola nasadená veľmi vysoko. A potom ešte k tomu tretiemu bodu zodpovednosť. Ja sa plne spolieham na to, čo povedal zástupca Ligas Etienne Marie. A opäť tu chcem povedať, že do roku 2004 farmako vigilancia vo vzťahu s výrobkami, ktoré mali národné povolenie, bola na pleciach národných e, členských krajín. A v tom čase agentúra EMA zohrávala iba medzivládnu úlohu, e, nešlo o európsku zodpovednosť. Áno, možno, že je tu zdieľaná zodpovednosť, ale nebola to jednoznačne, jednoznačne európska zodpovednosť. Ďakujem pekne, týmto sa dostávame ku koncu tohto e, bodu. Aj táto schôdza je odročená. Na budúce budeme zase 23. až 25. mája. Po obede bude rozpráva s národnými parlamentami o zmene klímy, ale ešte jedna informácia. E, prosím, doneste si všetky dokumenty, pretože táto, teda odneste si všetky vaše osobné e, veci, pretože do tretej sa to tu celé zreorganizuje. Ďakujem pekne. Poznáme Dimiku.